Good morning to all of you. Please. Dobré ráno všetkým. Prosím, usadte sa, priputajte sa a vyrážame. we are already in a Už eh, teraz eh, máme časový skús, eh, potrebovali sme viac času, ale podľa toho, čo sa deje v parlamente tento týždeň, teda tie vypočutia máme veľmi obmedzený čas, takže vás žiadam úciu, aby ste hovorili krátko a k veci, keď dostanete slovo, pretože Naozaj e, máme veľmi ťažkú situáciu dnes ráno. Aj tak vám želám všetkým e, dobré ráno, som rada, že vás vidím a rada by som, e, aby ste schválili návrh programu alebo aby ste navrhli zmeny. Otváram slovo. Takže môžeme prijať program v tejto podobe. Ďakujem. Oznámenia na dnes. Preberiem neskôr. Chce mať niečo niekto do bodu programu rôzne? pridať do programu? Nie, dobre. Tak e, vám dám aktualizáciu ku koordinátorom. Je tu osobitná správa Európskeho ombudsmana z vlastnej iniciatívy, priesku vlastnej iniciatívy, ktorý sa týka Frontexu. Koordinátori rozhodli, aby požiadali o povolenie vypracovať správu a pozvať výbor LIBE, aby uvedol k tomu stanovisko. Po druhé, je tu návrh odo mňa o osobitnom postupe, ktoré má riešiť osobitný balajáž. Teda všetky tie e, petície, e, doteraz e, máme na to osobitný postup, ktorý to má vyriešiť, bolo to schválené a voľba Európskeho ombudsmana máme rozhodnutie, aby sme poslali list e, nášmu mm, predsedovi Martinovi Šulcovi a navrhli presunúť e, hlasovanie o Európskom ombudsmanovi na december, pretože tam je len jeden kandidát a to je asi všetko. Potom sme mali dlhú diskusiu o programovaní e, výborov, vypočutí vo výboroch, k tomu sa vrátime a k webovom portálu a mnoho ďalších vecí. Veľa reči bolo e, na tejto schôdzi, na tieto rozhodnutia boli prijaté. Môžem teraz e, prejsť e, k petíciám. Mr. Marias, the floor is yours. Pani predsednička, vážení kolegovia, súvislosti e, s e, verejným vypočutím 2015 a mám e, dva návrhy, boli predložené dva návrhy. Jeden návrh sa týka verejného vypočutia s nemeckými vojnovými reparáciami. To je téma, ktorú ktorá zaujíma občanov v Grécku, Taliansku, Polsku. Je to vážna téma a aj počas zasadnutia mm, predsedníctva sme o tom hovorili a potom sme predložili návrh v súvislosti s pádom lietadla v Smolensku a počas zasadnutia koordinátorov sme diskutovali aj o tom a rozhodli sme sa, že nesúhlasíme so závermi a chceme, aby e, hlasoval celý výbor, aby mohol každý člen hlasovať. My sa domnievame, pani predsednička, že by e, ste nám mali dať slovo, aby sme mohli predložiť tieto návrhy, pretože vychádzame z toho, že celý výbor má hlasovať o týchto dôležitých témach. A myslím, že nemecké platby reparácií sú téma, ktorá zaujíma Grécko, aj um, Poľsko, aj Taliansko a preto mám zaujímavé o tom hlasovať, aby každý sa ujal svoje zodpovednosti my chceme, aby e, výbor hlasoval o týchto návrhoch a odhlasoval e, obe témy, e, teda nemecké platby reparácií a padli tohle v Smolensku. Pán Marias, to bola téma pre koordinátorov a my už sme rozhodli, ako postupovať vo veci vypočutí. Teraz dávam slovo Malgrete. Um, just, uh, Mr. briefly. Stručne, pán Marius. Vy ste trvali na tom, aby sme hlasovali hneď, okamžite. A mnohí z nás mali pocit, že vôbec nie sme na to pripravení rozhodovať sa. a Žiadali sme odklad o písomný postup a vy ste to odmietli. A myslím si, že tento výbor je trošku viac pripravený než e, my na koordinátoroch. Takže ak trváte, ak trváte na takejto veci a dovolte mi dokončiť, čo chcem povedať, nie je to o nezdvorilosti, ale ak opäť trváte na svojom, tiež vás prehlasujú, ako to bolo aj predtým. Takže vás prosím, aby ste nám už dožičili čas, aby sme si mohli preštudovať tento dokument a rozhodnúť sa až potom, pretože máme pocit, že nemali sme na to dosť času. Prosím, aby sme teraz pokračovali z našou agendou. Ak chcete o tom hlasovať, tak vás prehlasujem, ale mne sa to celé nepáči. Predsednička, Pokúsim sa uhladiť túto situáciu. Na schôdzke koordinátorov sme sa rozhodli mať vypočutie k Európskej iniciatíve občanov. To sme už predtým rozhodli. Po druhé, rozhodli sme sa predložiť žiadosť na druhé vypočutie o prvých šiestich mesiacoch roka 2015 a navrhli sme vypočutie o práve na petíciu spolu s informáciou o druhej fáze webového portálu. Môžem prečítať tie fázy. Vy nie v tejto fáze, ale ja to môžem prečítať, že nebola väčšina za váš návrh a preto sme rozhodli o odklade aj o vašom návrhu, aj o návrhoch socialistov a demokratov, pretože to budeme riešiť na budúcom stretnutí, vtedy, keď budeme hovoriť o druhom pol roku roka 2015 a o vypočutiach v druhom, druhom, druhej polovici. Vy ste nesúhlasíte a ja vám aj dám slovo, ale väčšina je proti. Nech sa páči, máte slovo. Moje stanovisko je jasné. Ja som počas stretnutia koordinátorov žiadal, nie aby sme rozhodli dnes, chcel som tiež, aby sme mali šancu si prediskutovať tieto návrhy, aj ten môj. Ešte stále na stretnutí koordinátorov ste vytrvali na tom, že sa máme rozhodnúť o tom, čo sa bude diať v prvej polovici roka 2015 ohľadne vypočutí. A preto som žiadala, aby sa to rozhodnutie urobilo na úrovni koordinátorov. Je to však rozhodnutie koordinátorov, s ktorým nesúhlasím. A teraz sa pokúšame otvorene hovoriť o veciach. A teraz hovoríte, že môj návrh nebol akceptovaný a že chcete hovoriť o druhej polovice roka 2015? Ak budeme hovoriť o možnosti že rozpráva k Smolensku a k nemeckým vojnovým reparáciám budú neskôr. To znamená, že môj návrh nebol odmietnutý. Dobre, budeme o tom teda hovoriť v druhej polovici roka 2015, ale ja som mal pocit, že sa môj návrh odmietol úplne vo, svojej, vo svojom celom celku. Ale nemecké vojnové reparácie a Smolensk sú dve témy, kedy budeme o nich hovoriť v druhej polovici roku 2015, ktorý to pre mňa nie je problém. Predsednička, to bol môj záver od začiatku. To je presne to rozhodnutie, ktoré sme prijali. Možno ste boli príliš rozčulení na to, aby ste to prišli. Ja viem, aké bolo rozhodnutie a môžete si to pozrieť aj v zázname a vidíte, že väčšina rozhodla proti môjmu návrhu vo všeobecnosti. A ak teraz ste rozhodli, že moje návrhy sú predložené na diskusiu v druhom pol roku 2015, dobre, môžeme sa takto dohodnúť. Ja s týmto súhlasím. Spolu s návrhom socialistov a demokratov, ktoré prišli e-mailom dnes ráno písomne. Dobre, takže teraz vieme, ako postupovať v hierarchii našej snemovne. Teraz postupujeme k ďalšiemu bodu programu. Môžem prejsť k petíciám, o ktorých budeme dnes hovoriť? Predovšetkým petície správa pána Valesu. Úplne ste ma popietli. Výročná správa o aktivite činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2013. Pán Valesa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť len stručne, kratučko. Je to veľmi dobrá správa. Vypracovala ju pani O. Rayleigh a myslím si, že pred niekoľkými týždňami sme mali šancu si ju vypočuť a myslím, že všetci súhlasíme s tým, že odvádza úžasnú prácu. Predtým, než začnem, rád by som povedal, že táto správa je kombináciou dvoch, práce dvoch ombudsmanov, pána Diamandorusa, ktorý odišiel minulý rok zo svojho postu, a novej pani ombudsmanky, pani O'Reilly, ktorá pracovala v druhej polovici minulého roka. Ja si myslím, že je skúsená v tejto práci, bola národnou ombudsmankou pre Írsko a preto mohla efektívne sa ujať svojho postu a práce hneď od začiatku. 24. septembra tohto roka sme si vypočuli jej prezentáciu tejto konkrétnej výročnej správy. Chcem jej zablahoželať tejto správe, pretože sa ňou preukazuje, že prostredie, v ktorom sa teraz príjmajú petície a v ktorom pracuje ombudsman, je veľmi otvorené voči občanom, prístupné a priepas medzi občanmi a európskymi inštitúciami sa zužuje spôsobom, akým pracuje ombudsmanka. Dúfam, že všetci prispiejeme k tomu, aby táto priepas pomaličky mizla. Dokument, ktorý sa nazýva Dobrá správa, dobrá administratíva v praxi. Tento dokument takisto vznikol na podnet Európskej ombudsmanky. E, mám tu iba jedinú výhradu a to je otázka prekladu. Bol by som rád, keby sa poprekladala táto správa do všetkých jazykov, aby všetci poslanci si ju mohli prečítať a boli, mali z toho osoch. Zatiaľ je k dispozícii iba v angličtine, dúfam, že sa to zmení. Zvažovanie bude 11. novembra. Dúfame, že hlasovanie potom bude v decembri. Zvažovanie tohto textu a diskusia. A plenárne hlasovanie v januári. Viem, že to sú ambiciozne termíny, ale tento pracovný dokument je dostupný všetkým Môžete si ho pozrieť a dúfam, že budeme pracovať v súčinnosti, aby sme dosiahli svoje ciele. Som otvorený všetkým návrhom, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a poslancami a poslankyňami, ktoré, ktorí si budú priaco, pracovať na tejto veci. Táto tematika sa riešila v duchu dobrej spolupráce v minulom volebnom období a dúfam, že sa teraz podarí ešte viac zlepšiť už teraz dobre existujúce praktiky. Ďakujem vám, hovorí predsednička. Diskusia je stále otvorená. Ďakujem vám za prácu, ktorá je naozaj významná, je podstatná, rozsiahla a myslím si, že to, čo robí ombudsman pre občanov, je skutočne veľmi dobrá vec. Vezmeme si to za inšpiráciu pre nás, keď možno jedného dňa aj my sa budeme pokúšať podobným spôsobom riešiť problémy. Nikto nepožiadal slovo? Áno. Pani Smeci. Som tieňovou spravodajkyňou za socialistov a demokratov pre túto správu. A rado by som zablahožel blahoželala pánu Valesovi za hodnotnú správu. Teším sa, že budem spolupracovať s ním a s tieňovými spravodajcami ostatných skupín na tejto tematike. Je tam mnoho dobrých vecí zapracovaných a rada by som povedala, hoci sme to dostali ešte len včera večer, to bola istá úloha na polnočnú hodinku domáca, v tomto prvom náčrte si myslím, že niektoré odseky trošku potrebujú obohatiť a prejdem teraz rýchlo jednotlivými vecami. Som rada, že ombudsmanka tento rok rokovala s 23 tisíc ľuďmi a uzavrela 400 prípadov. To je obrovský krok vpred, oveľa viac prípadov aj jednotlivých ľudí. Mary O'Reilly bola už predtým skúsenou ombudsmenkou a preto mohla za rok svojho pôsobenia dosiahnuť takéto významné zlepšenie spracovávania petícií. Potrebujeme vedieť, prečo tento rok bolo menej za, za obdobie, ktoré sa skúmalo, bolo menej prijatých stiažností a petícií než predtým. Bolo to preto, že neboli mm, formálne v poriadku a preto boli odmietnuté, alebo preto, že naozaj klesá počet stiažností. Ombudsmenka by nám to mala vysvetliť, prečo klesá počet petícia stiažností, pretože tu ide aj o prístupnosť, o otvorenosť o to, aby to nebolo byrokraticky skomplikované pre ľudí, ak chcú sa stiažovať alebo podávať petície. Všimli sme si, že 64 stiažností bolo namierených na komisiu a iba 0,3 na Európsky parlament. Aj tu musíme vidieť prečo, kde tu je problém, prečo takýto rozdiel. Väčšina e, stiažností sa týka netransparentnosti a zlej správy, zlej administratívy a ak majú občania mať dôveru v naše inštitúcie, tak naozaj zlá správa, zlá administratíva nemá čo robiť v celkovom obraze. Ďalšia téma Frontex. Táto organizácia v 20% e, sa e, jej vytýka, že neplní to, čo má. To by sa takisto malo objasniť. A čo sa týka TTIP dohôd z USA, tam takisto ide o transparentnosť. Mnohí z nás, aj mnohí občania počuli, že tu je nejaká taká dohoda z USA, ktorá sa volá TTIP, ale nevedia presne o čo ide, tak si myslím, že by sme mali žiadať ešte oveľa väčšiu transparentnosť v tejto veci. Ja si myslím, že by sme mali spolu so spravodajcom a ostatnými sledovať najmä tieto veci veľmi pozorne. Ale inak blahoželám k správe. Ďakujem. Ďakujeme vám, Margrieta. som iba tieňová spravodajkynia, ale dodala by som ešte, že to naozaj možno je dobrý nápad aj som to spomenula na stretnutí koordinátorov, že by sme naozaj mali zaangažovať celý parlament, urobiť takú os- osvetu, že máme novú ombudsmenku a privítať ju na pôde parlamentu. Myslím si, že výbor by mal vyslať ombudsmenke pozvanie a samozrejme, keď bude vypočutie ombudsmenky, mal by prísť každý. Ale minule to bolo skutočne absurdné, keď ju zvolili. Nebola žiadna Žiadne formálne privítanie, žiadna rozpráva v plenárke na jej počesť. Takže myslím si, že plenárne zasadnutie by malo riešiť aj túto vec a povedať, ako veľmi potrebujeme jej úrad. Pán Marias má slovo. Ako tieňový spravodajca by som rád povedal, že Spolu s eh, pánom spravodajcom Válesom iste vypracujeme na konečnom znení veľmi dobrú správu. Preskúmam si správu podrobne. A včera som si všimol, že sú tam isté veci, ktorým by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. Pre, preskenoval som si to, rýchlo som si to prečítala. Z toho letného pohľadu je vidno, že to je vyvážená správa. Ale uvidíme, aké budú závery presné, či sa ešte dá dosiahnuť, aby úrad ombudsmenky pracoval ešte hladšie, hoci už teraz odvádza výbornú prácu. Takýmto smerom sa naša práca vydá a pravdepodobne predložíme i niekoľko pozmenujúcich návrhov. Ešte niekoľko vecí k Frontexu. Kolegovia spomínali už Frontex. Je to veľmi závažná problematika, pretože toľko stiažností voči Frontexu, to znamená, že tu je citlivá oblasť, ktorá sa týka ochrany hraníc, ale zároveň zaobchádzania s utečencami a nelegálnymi migrantmi. Frontex je zásadne dôležitá vec, s ktorou sa treba vysporiadať. A druhá vec, neinstitucionálna práca, ktorú robí trojka, o tom som už hovoril s páni O'Reilly, keď sme sa s ňou stretli. Máme tu akési teleso, akýsi orgán, ktorý sa volá trojka, je to zmes dvoch inštitúcií ECB a Európskej komisie. A funguje spolu ako trojka, ale je to niečo, čo nie je oficiálny orgán Európskej únie. A nevytvára sa nad trojkou dohľad, nerobí sa dohľad podobne, ako to je, alebo na rozdiel od toho, ako to je pre iné inštitúcie, kde dohľad je, a to je porušenie práv. Možno, že to je dokonca aj protizákonné. Tak takýto spôsob, akým trojka funguje. Máme tu problémy aj s komisiou, aj s Európskou centrálnou bankou, ktorí sú obaja členmi trojky. Keď fungujú v rámci trojky, tak ako keby porušovali európsku legislatívu, pretože ECB požičiava niektorým členským štátom EÚ a zároveň ECB je poradcom v rámci trojky, takže tam určite ide o konflikt záujmov. Mali by sme s pánom Valesom v budúcnosti hovoriť aj o tejto veci, len to chcem zdôrazniť, že aj toto, aj toto by ombudsmanka mala riešiť. Pred niekoľkými týždňami som ju na to upozornil, keď sme sa stretli a ona mi povedala, že si je toho vedomá, že dohľad na trojkou by mal existovať. Nevidím už viac rúk vo vzduchu a uvidím Eleonora, nech sa páči. Ehm, comunicare che il, il shadow rapporteur per il gruppo FDD non è stato ancora designato e... Hovorím, že tieňoví spravodajcovia za EFD neboli oficiálne vymenovaní. Dúfam, že že sa to čoskoro napraví a budem spolupracovať s ostatnými na tejto téme. Ďakujeme, Beatrice. Ďakujem pani predsedničke, ďakujem pane Valencovi za e, túto prvú e, správu. Myslím si, že tu máme vynimočnú príležitosť e, v tomto novom petičnom výbore, aby sme prejavili nielen európskym inštitúciám, ale aj občanom, že to sú dve stránky tej istej mince a že táto minca musí neustále spolu fungovať, aby stále nám ukázala líc a nerúba. Myslím si, že to sú zásadné aspekty ombudsmanky, na ktoré máme e, klásť e, hodnotu a na nich trvať, a to je transparentnosť. Myslím si, že jej kroky, ktoré sa týkajú transparentnosti, e, nie sú len uh, vo veci dohody o voľnom obchode, ale tiež sa týka otočných dverí a krokov komisie alebo výboru expertov v komisii. Tieto sú zásadné. Myslím si, že práve preto, že my sme dvere aj okno občanov do európskej inštitúcie, musíme tiež e, byť e, hlavným e, vysielateľom a spolupracovníkom ombudsmanky. v tomto zmysle samozrejme budem podporovať tú správu a ešte e, sme e, to neodsúhlasili, ale ja si myslím, že budem ja e, konať ako tieňová spravodajkynia. E, rada by som nakoniec zvraznila v rámci tejto správy, že podporujem plne návrh Margrete v tom zmysle, že chcem zdôrazniť e, stanovisko prijatia a podporu ombudsmanky, keď bude zvolená v nasledujúcej plenárke. Myslím si, e, že e, ak parlament aj všetci poslanci ju príjmu a uznajú ako stelesnenie obhajoby občanov, ochrane občanov, mm, čo je aj účel, na ktorý sme tu my, tak potom jej mm, konanie bude ešte viac e, hodnotené a uznané. Now, Jarek, the floor is yours again. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo, Petovin spravodajca, ďakujem pekne pani predsedníčka za slovo, ďakujem za všetky príspevky. Myslím si, že je dôležité zdôrazniť jednu vec výrazným spôsobom. Je to veľmi zásadné a síce, že táto výročná správa sa týka roku 2013. Takže musíme hm, takto pristupovať tomu, čo povedala ombudsmanka. No a hlasovať o tej správe budeme v januári. Takže v zásade my teraz ukončíme rok 2013. Teraz máme rok 2014 a pani ombudsmanka hm, prevzala úlohy a postup, pristupuje k ním tak bežným spôsobom, takže je to pár zásadných bodov, ktoré predniesla ombudsmanka vo svojej správe. Súhlasím s tým, že pokiaľ je hlavné témy ako transparentnosť a prístup k ombudsmanovi, to je veľmi dôležitá vec. A myslím si, že je možné zlepšiť tieto veci. Ombudsmanka vykonala veľmi dobrú prácu vo svojom úrade a myslím si, že využiť jej skúsenosti bude prospešné pre náš výbor. To znamená, samozrejme, dôležité zvýšiť transparentnosť jej práce, aby Eh, aj naši poslanci o tom vedeli viac, to bude pre nás prospešné. A pokiaľ ide o pani Okan, myslím si, že to je veľmi dôležité. Áno, pokiaľ ide o Frontex, to je dôležitá téma. Ešte by som chcel pripomenúť, že máme tu osobitnú správu, ktorá sa týka Európskeho ombudsmana a tam ide o zohľadenie tejto veci v zásade ide tu o súlad s prácou výboru Libe, náš výbor je do toho tiež zapojený, takže sú to dve síce oddelené veci, ale keď sa to spomína v tejto správe, je to iste dôležité, ale myslím si, že toto je niečo, čo bude dôležité zohľadniť eh, vo vyššej miere a je dôležité takto k tomu pristupovať. Pokiaľ ide o jednotlivé vetici týkajúce sa prístupu k ombudsmanovi, myslím si, že áno, je to skutočne zásadné. A od začiatku som vlastne, som si bol to vedomý, keď pani ombudsmanka tu prezentovala svoju správu. Toto jasne poukazuje na to, ako veľmi dobre sa je podarilo zlepšiť prácu predchádzajúceho ombudsmana. Myslím si, že trošku je to ešte stále nejasné a bolo by dôležité získať viac informácií a skúseností, pokiaľ je prácu, to prospel nášmu výboru. Takže ja by som teraz chcel navrhnúť následovné. Ja sa stretnem s pani obudsmankou, bude to krátke stretnutie, stretnem sa s tými spravodajcami spoločne a oddelenie a myslím si, že spoločne môžeme prispieť tomu, aby tá správa bola ešte lepšia, ako je momentálne a už sa teším na ďalšiu prácu s vami v budúcnosti. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som vám ešte mm, poskytla informácie o časovom pláne, pokiaľ je zvyšok postupu. Všetky jazykové e, verzie mali byť v dispozícii 28. oktobra a pokiaľ je 11. novembra, posúdime návrh správy pokiaľ ide o 12. novembra, tam je lehota pre pozmeňujúce návrhy a hlasovanie na tomto výbore sa uskutoční v decembri, konkrétne 2. a na pléne to bude v januári. Takže poprosím vás, veľmi pozorne si to prečítajte, predložte pozmeňujúce návrhy. Ja som si istá, že Jarek sa ich pokusí primerane, primerane zohľadniť a veľkoryso. Ďakujem pekne. Myslím si, že máme tu zastupcov Európskej komisie a dostávame sa teraz k bodu číslo 7 nášho programu. Je to petícia 0745 2013 zo strany Janisa Darasa v mene Medzinárodnej asociácie športovej tlače o akreditačných poplatkoch, ktoré musia rozhlasoví športoví reportéry platiť v Európe. Mám taký pocit, že pán Daris tu je. Myslím si, že pán David Martis je tu a potom aj Jean-Paul Savard. No a zdá sa, že keď je všetci traja ste tu, môžete vystúpiť a dávam každému maximálne dve minúty. Nech sa páči. Nech sa páči, pán Daris ako prvý, poprosím. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja ako predseda Medzinárodnej asociácie športovej tlače, ktorá zastupuje 48 európskych štátov a máme niekoľko tisíc členov. Máme tu členov, ktorí pôsobia v, pís- v papierových ako aj digitálnych médiách. A skutočne pracujeme množstvo dní počas zložitej situácii. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Takže chcel by som povedať, že ide o to, že niektorí organizátori a športové federácie si vytvorili určité vlastné zoznámy, ktoré sa týkajú médií a žurnalistov a je tu snaha jednoducho kontrolovať tok informácií. My bojujeme proti tomuto fenoménu, ktorý je predovšetkým protiklade so slobodou e, tlače, pokiaľ ide o žurnalistov a potom samozrejme ide o právo na informácie, pokiaľ ide o európskych občanov a po tretie, potom ide o to, že sa tu ohrozuje e, hospodárska súťaž, ešte predtým, ako bude príliš neskoro, je dôležité, aby Európska únia aktívnym spôsobom zasiahla do situácie a je dôležité zabezpečiť to, aby základné práva, ktoré sa týkajú športových žurnalistov, boli rešpektované. To znamená, že je, sú tu k dispozícii nariadenia a smernice Európskej únie, E, áno, to je možné, ale asi nie sú dostatočne dobré, totiž to je tu situácia, že žurnalisti musia platiť za akreditácie. To je tu niečo, čo sme, niečo nové, to sme tu nemali ešte v minulosti. Niekedy sa to týka športových udalostí, podujatí ako je tzv. zmiešaných zón. A myslím si, že to je vývoj, s ktorým nemôžeme súhlasiť. Je tu o takéto svojvoľné rozhodnutia, ktoré sa prijali zo strany klubov, alebo organizátorov športových podujatí alebo federácií a oni rozhodujú o tom, aká stanica má platiť aký poplatok. Ja by som teraz dal slovo Davidovi Nedovi, ak dovolíte. On je členom predsedníctva Medzinárodnej asociácie športovej tlače, je členom belgickej organizácie, potom Jean-Paul Savard, ktorý je tiež členom našej medzinárodnej asociácie. A Mm, požiadam ich, aby nám poskytli konkrétne príklady a pokúsim sa vysvetliť, aká je e, negatívna táto situácia, ako sa zhoršuje každý deň. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Nerd. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, ak dovolíte, ja by som chcel načrtnúť pár problémov. Takže zápas v roku 2011, 8 finále Champions League, a ide o to, že um, bol zápas um, Marseille proti Manchester. V Marseille nebolo nevyhnutné platiť žiadne poplatky, ale v Manchestri klub požadoval 20 tisíc eur za vysielanie a to si nemôže dovoliť žiadna stanica, preto vlastne žiadna uh, rozhlasová stanica z Francúzska nemohla pokryť toto podujatie. Niečo takéto je zakázané vo Francúzsku, ale v Spojenom kráľovstve očividne nie. E, organizácia UEFA hovorila, že mohli byť prítomné dve stanice a mohli informovať a bolo tam, bolo tam hovorilo sa o technickom poplatku 1000 eur, ale žiaľ nemôžete sa obrátiť e, s, s žalobou na proti takémuto postupu. Potom Rumunsko, staja Bukureš, tam požadovali 2000 eur. Jednoducho je to tak, že každý športový klub momentálne musí mm, informovať o tom, akých má partnerov, žurnalistických partnerov. No a to už vlastne nie je čistý žurnalizmus aj Španielsku. V roku 2011-2012 došlo k takýmto udalostiam zroz. Zrazu sa požadovalo 70 miliónov ročne za rozhlasové práva. Áno, dobré, rozhlasové stanice zarábajú peniaze e, reklamou a organizátori ligy vraveli, že mali by sa to platiť. No a zdá sa, že teraz sa to rozširuje už aj o printové médiá a potom cyklistika. Napríklad pred týždňom Medzinárodný zväz cyklistiky požadoval, aby za aktualizované informácie sa platilo za každú informáciu 250 eur, ináč by sa neposkytla žiadna akreditácia. Myslím si, že takéto niečo je neakceptovateľné a nie je možné takýmto spôsobom informovať verejnosť. Ďakujem pekne a teraz ma dostane, dostane slovo pán Jean-Paul Savard. Vážená pani predsedníčka, určite e, toto sa netýka len športu. Je totiž to o to, že my si myslíme, že športové informácie musia byť samozrejme chránené ako akékoľvek iné informácie a to prostredníctvom charty základných práv. Pokiaľ ide o prístup k štadiónu a k športovým podujatiam, to malo byť bez odplaty pre médiá, aj pokiaľ ide o prístup k tomuto výboru, tiež je bezodplatný. Jednoducho vo Francúzsku je to tak, prístup je garantovaný, jednoducho my sme sa to zasadzovali voči politickým aktérom v našej krajine, to znamená, že máme zákon, ktorý e, schválila tak pravica ako aj lavica spoločne. Je to zákon, ktorý rešpektuje oblasť športu vo Francúzsku ako aj zahraniční organizátori, ktorí organizujú športové podujatie vo Francúzsku. Keď Francúzsko organizovalo majstrovstvo sveta v rugby, tak Medzinárodný zväz rugby nechcel žiadať poplatky od francúzskych žurnalistov, ale od zahraničných, avšak náš zákon znemožnil, aby tento zväz e, vyžadoval poplatky od zahraničných médií. Vy ste tu spomínali príklad Olympic Marseille, Manchester, áno, to bol zápas, kde sa muselo platiť. A pre mňa to bol vlastne tak povedať ten spúšťač, prečo som sa chcel obrátiť na kolegov. Preto sme vlastne pripravili túto petíciu, ktorú vám dnes navrhujeme. Chcel by som povedať, že ja verím v Európu a myslím si, že je absolútne nevyhnutné, aby sme tu zabezpečili právnu ochranu a konec koncov mohol by to byť určitý precedens na medzinárodnej úrovni. Jednoducho tam je tá situácia ešte podstatne komplikovanejšia. Pokiaľ ide o to, ako sa vlastne komercializuje šport, je to neakceptovateľné. Samozrejme vieme, že aj šport potrebuje určitý biznis model, ale tieto deformácie, s ním nemôžeme súhlasiť, lebo to znamená, že tí, ktorí nemajú dostatočné prostriedky, sú vylúčení a zároveň potom sa tu ohrozuje nezávislosť jednotlivých žurnalistov, ktorí musia vôbec platiť za to aby získali prístup na štadión. Ak si kupujete nejaký produkt, musíte ho predávať ďalej. Ak nejaký vydavateľ alebo šéf-redaktor kúpi takýto výrobok, tak potom samozrejme sa bude e, brániť tomu, aby povedal, že to nemá žiadnu hodnotu. My sme žurnalisti, my sme vlastne, tak povediac, aj lektory, ktorí sú zapojení do práce s verejnosťou alebo aj do istej propagandy. My chceme informovať ale neutrálnym spôsobom, tak ako je to uvedené v charte žurnalistov, ktorá je známa na celom svete. Ja by som tu ešte mohol spomenúť mnohé príklady, ale asi nebudem mať dostatok času k dispozícii, ale myslím si, že pevne chápete, o čom som chcel hovoriť. Ďakujem pekne, teraz dám slovo Európskej komisii, je to pán Antonio Mar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať, že komisia pripomína, že pokiaľ ide o právomoci Európskej únie, tak sú skutočne obmedzené v tejto oblasti, je to iba podporu Európskej dimenzie športu. Na nešťastie komisia nemôže sa oberať takýmito stiažnosťami zo strany súkromných organizácií, ako sú športové organizácie, pokiaľ ide o iné nástroje ľudskoprávne, ako napríklad Európsky dohovor o ľudských právach, toto je mimo rozsahu pôsobnosti komisie. Pokiaľ ide o chartu základných práv, áno, je pravdou, že pokiaľ ide o ustanovenie článku 11, sloboda, na, sloboda prejavu sa týka aj toho, aby sa získali informácie bez vplyvu verejných orgánov a bez ohľadu na hranice. Komisia by chcela pripomenúť, že pokiaľ ide o ustanovenia charty a pokiaľ ide o jednotlivé orgány únie, pokiaľ ide o princíp subsidiarity a pokiaľ ide o o členské štáty. To sa týka vtedy, ak sa uplatňuje legislatíva EÚ a to nie je v tomto prípade tak vo vzťahu k športovým federáciám. Takže komisia jednoducho nemôže zahájiť postup, ktorý by sa týkal porušenia zmluv alebo aj nejaké iné právne kroky v tejto veci. Ešte by som chcel zdôrazniť, že takéto témy by sa mohli otvoriť aj pred vnútroštátnymi súdmi, ktoré majú rozsiahle právomoc na riešenie tejto, tejto situácie. Ja by som vlastne ešte chcel dodať iba jednu vec, pokiaľ ide o smernicu audiovizuálnych službách. Áno, je pravdou, že obsahuje určité ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu verejnosti k istým informáciám. Tu ide aj o veci, ktoré sa týkajú e, vysielania televízneho a zároveň tam nie sú nejaké špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú akreditačných poplatkov, ktoré ktoré, hm, ktoré, môžu, ktoré môžu požiadať organizátori. Ďakujem pekne. Thank you. And now the floor is open to, to... Ďakujem pekne. Teraz dám slovo našim členom. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Takže dnes sa zaoberáme petíciou, ktorá sa zaoberá právom na poskytnutie služieb, e, pokiaľ ide o športové podujatia. No a mm, ako tu hovorili zástupcovia Medzinárodnej asociácie, sa tu požadujú skutočne vysoké poplatky, ináč nemôžu informovať o športových podujatiach. Chcela by som povedať, že ja som bola minulosti športovkyňa a viem, aká dôležitá je táto vec. A pokiaľ ide o športové podujatia, tak eh, oni sa vlastne vysielajú alebo sa o nich informuje aj v skutočne najmenších osadách a vzdialených regiónoch, takže ide o to, že to, o čo tu ide, tak e, vidíme, že čoraz viac sa komercializujú športové podujatia a musím povedať, že ja to vnímam negatívne, takže ma znepokojuje tento fenomén, ktorý úzko súvisí so športom a myslím si, že je to v protiklade s duchom športovania a športu a všeobecnosti, pokiaľ teda ide o situáciu, ktorá, ktorú tu máme. Pokiaľ ide o organizátorov športových podujatí podľa môjho názoru nemali byť oprávnení unilaterálne uplatňovať vlastné pravidlá. Podľa mňa tu ide o to, ako poskytnúť obmedzenia, ktoré sa týkajú eh, radiových eh, rozhlasových staníc eh, a vlastne je tu bránené k tomu, aby poskytovali informácie. Spomínajú sa napríklad Champions League a iné podujatia a myslím si, že je dôležité, si uvedomiť, že vlastne tí organizátori sami rozhodujú o tom, aký, aká rozhlasová stanica môže zadarmo šíriť informácie a ktorá za odplatu. Takže myslím si, že ešte predtým, ako vlastne vstúpne do tejto veci, musíme si uvedomiť, že môže tu dojsť k obmedzeniu slobody prejavu a to je jednoznačne protikladie s so chartou základných práv v Európskej únii. Ide to právo na prístup k informáciám a je to v protiklade s so slobodou tlače a právom na poskytnutie a získanie informácií z tlače. Ja si nemyslím, že môžeme umožniť aby skutočne sa to takto e, realizovalo. Musíme kriticky hodnotiť tieto veci. Je to o to, že po športovom podujatí častokrát športovci poskytujú rozhovory, potom sú tam tzv. zmiešané zóny na tých športoviskách a toto sa vlastne teraz stáva, tak povediac, oblasťou ekonomickej výmeny. A je dôležité zabezpečiť, aby každý tam mal prístup. Nechcem tu hovoriť o nejakých príkladoch, lebo už naši rečníci o tom hovorili. Myslím si, že v každom prípade komisia by mala konať tejto oblasti, alebo aspoň apelovať na členské štáty, aby konali v tejto vážnej veci. Takže myslím si, že toto malo ostať otvorené a musíme ďalej monitorovať tieto podujatie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Marias. Ja, projedre, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Myslím si, že táto petícia je skutočne zásadná, totiž to pozostáva z dvoch aspektov. Jeden aspekt sa týka ľudskoprávnej oblasti a ide tu o práva, ktoré sú porušované niektorými športovými federáciami, alebo určitými skupinami alebo klubmi. To znamená, že ide tu o vplyv na pluralitu informácií, právo na informáciu. Takže je tu otázka, ktorá sa týka zneužitia dominantného postavenia, to je článok 86 zmluvy. Podľa mňa takto postupujú niektoré športové federácie, to je ale už taká druhá vec. No a zdá sa, že ľudia si, niektorí ľudia si myslia, že šport im platí. Niektoré federácie sa vlastne nachádzajú v takej pozícii, kde nie je žiaden dohľad nad tým, ako oni postupujú, čo vykonávajú a oni nedovolujú členským štátom, aby zasahovali, takým, zasahovali do spôsobu, akým konajú tieto federácie. Žiadna osoba, či už právnická alebo fyzická, by nemala byť mimo legislatívy EÚ. To znamená, že musíme zabezpečiť to, aby tu bol dohľad nad ich aktivitami a pokiaľ ide o túto tému, myslím si, že je to prepojené s ekonomickými právami. Totižto niektorí žurnalisti vykonávajú povolanie, ktoré malo byť chránené v rámci ustanovení európskej legislatívy. Je to právo na to garantované právo na to, aby sa konalo slobodne. No a zároveň by tu nemali byť organizátori alebo federácie, ktoré by zneužívali svoje dominantné postavenie, ktoré vlastne momentálne majú. Myslím si, že nastal čas na to, aby Európska únia sa zobrala touto otázkou podľa možnosti detailnejšie a mala by to vykonať komisia, pokiaľ ide o a legislatív týkajúce sa hospodárskej situácie, či už ide o FIFU, alebo UEFu, alebo iné federácie, je dôležité takto postupovať o futbale aj v iných športoch. A vieme, že tieto federácie zneužívajú dominantné postavenie, ktoré rozhodne majú. No, momentálne prijímajú rozhodnutia, ktoré sa týkajú toho, ako oni organizujú jednotlivé zápasy a musíme si uvedomiť, že to má priamy vplyv na všetky súťaže v jednotlivých členských štátoch. Takže zažívame tu niečo, čo sa zameriava na obmedzenie súťaže a nedovoluje to žurnalistom, aby oni mali slobodnú možnosť napísať svoje články a chráni to vlastne multinárodné futbalové kluby, takže je dôležité prijať rozhodnutie alebo iniciatívu, aby sme toto zastavili. Nie je predsa možné, aby tieto federácie sa nachádzali mimo zákona, či už je to legislatíva členských štátov alebo EÚ, lebo nachádzajú sa v takej šedej zóne, ktorá sa tu vytvorila, kde vlastne nie je žiaden dohľad a ide tu o problematiku poskytovania informácií o výsledkoch. O tom už počul zo strany našich reč- rečníkov, takže toto by malo postať otvorené a myslím si, že komisia by mala konať rozhodnejšie a mala by sa viac zapodievať touto oblasťou, pokiaľ ide o dominantné postavenie federácií. Ďakujem, ja žiadam všetkých kolegov, aby boli mm, trošku stručnejší ako vy, pán Marias, lebo nám dochádza čas. Pani uh, Ledinger. Geringer de Odenberg. Máte slovo? Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani Ja e, už nebudem opakovať, e, čo e, tu bolo vyslovené. Mám veľké skúsenosti ako novinárka a riaditeľ verejnej televízie v mojom štáte mnoho rokov a poznám e, tento problém z každej strany a domnievam sa, že Európska komisia e, si nemôže umývať ruky a hovoriac, že to nie je v pôsobnosti, e, ktoré sú jej zvorené zmluvou. Hovoríme o porušovaniu práva na informácie. Mm, toto právo majú všetci občania a všetci občania Európskej únie majú byť rovnako zaobchádzaní. Rovnako príjemcovia, ako aj novinári, ktorí Eh, hoci napríklad eh, tu eh, v vyslovenom príklade vo Francúzsku sú iná zaobchádzaní a inde majú iné platby, ktoré im vnúcujú a inkasujú od nich konkrétne kluby. Nemôžeme to považovať za veci, ktoré sú regulované pre súkromné subjekty. My máme všade v Európe trh súkromných subjektov všade a aj tak Európska komisia dokázala e, dosiahnuť to napríklad, že súkromné subjekty, ktoré e, nám e, inkasovali rovningové priračky, v tomto roku budú musieť ich zrušiť. Nehovoriť o tom, že sa to harmonizuje a že sa mm, to dostáva k tomu, že um, um, bolo umožnené, aby ich normálni príjemcovia platili a e, Európska komisia tiež e, dokázala dosiahnuť, že máme e, štandardnú nabíjačku pre mobilné telefóny a tiež sa to týka súkromných subjektov, ktoré môžu vyrábať zariadenia, aké chcú. Ide to o harmonizáciu a harmonizácia na našom spoločnom trhu musí nastavať a keď je to podozrenie, že sa porušuje zákonné právo na informáciu, tak obzvlášť vtedy. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Martinovi. nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, tá ehm, odpoveď komisie ma v skutočnosti neprekvapuje, pretože dnes komisia sa domnieva, že Európa by mal byť jeden veľký trh a ozajstná otázka, um ktorú sme počuli, eh, ktorá bola nastolená na základe odpovede komisie, je, že všetko je dobré a všetko je základom je právna informácia a trh je niečo iné. Ja si nemyslím, že to je tak, pretože potom by tu nastala nerovnosť zaobchádzania medzi ľuďmi a eh, ako my zaobchádzame so športovými informáciami, e, či zo strany písmenej tlače alebo e, rozhlasu, tak niekedy je to e, jediná informácia, ktorá je k dispozícii tým najmenej majetnými, pretože zatiaľ, čo sa pozrieme na Formule 1 alebo Ligu majstrov, tak toto vysielajú len na televízne firmy, za ktoré sa musí platiť za ich sledovanie a stovky miliónov mm, občanov nemôže e, si dovoliť e, sledovať e, takéto športové podujatia. Takže určite sa domňujem, že táto petícia by mala byť otvorená, aby sme mohli skúmať možnosti a možno vynaložiť tlak na komisiu. Neviem, či je na to vhodné výraz, ale my ako parlament by sme tiež mali sa ujať iniciatívy a žiadať aby e, bola e, nanútená férová hra, pretože FIFA, UEFA alebo tie veľké športové federácie radi rozprávajú o fair play, ale fair play nie aj v otázke informácií? Zdá sa, že nie. Peter, ďakujem pani predsednička. Ja tiež krátko budem hovoriť prvá otázka, e, či máme pôsobnosť, komisia hovorí, že nie Eh, po druhé, eh, páči sa vám tá situácia, eh, na to hovoríme my nie, takže nám sa to zjavne nepáči, čo sa tu deje a e, aké sú naše e, východiska a e, hospodárska súťaž a právne informácie a sloboda mienky nie je zabezpečená. Takže aby som tu chcel nechať otvorené stanovisko, ale mali by sme to poslať príslušne odborným výborom. Myslím si, že predsedovia majú rozhodnúť, kam to patrí, možno do vnútorného trhu, možno do hospodárskej súťaže, neviem kam, pretože stále my ako parlament máme aj tzv. nepriame právo na um, ehm, takýto návrh, pretože ak sa dovňame, že sa to musí zmeniť, tak eh, potom uh, komisia uh, musí uh, prijať uh, príslušné naredenie a keď to neurobí, tak to musí odvodniť. No, uh, mali by sme to uh, založiť na informáciách z príslušných odborných výborov a podľa mňa um, to, čo sa tu deje uh, v tejto situácii tomu tak nie, no musíme si e, ešte nechať poradiť od e, kolegov z odborných výborov, aby nám poradili, že aké iniciatívy tu ako parlament môžeme urobiť a ako potom môžeme nechať pocítiť e, náš tlak. Thank you very much. Ďakujem pekne. Myslím, že no, vrátim sa k tomu o pár minút. Rada by som dala slovo späť um, petíciám na krátko. Pani predsednička, áno, my chceme sa srdečne poďakovať poslancom. Máme dojem, že naozaj chápu, o čo ide. Ide osobitne o to, aby sa informovali chudobnejší občania a ide aj o prepojenie so športom a prostredníctvom um, takéhoto inkasovania poplatkov e, nie je takáto možnosť zabezpečená zmiešané zóny alebo tlačové konferencie, kde sa tie informácie odozdávajú. E, ehm, toto nie je všetko e, obchodovaný tovar, ide aj o právo novinárov a sportovcov a my sa vám chceme poďakovať a parlament by e, mal sa ujať iniciatívy Nejde len o um, nákup a predaj a tovar. That we refer. Takže môj návrh je taký, aby mm, budem postupovať tak, ako pani Sakura a Petra Jaren navrhli. My necháme tú petíciu otvorenú a e, mohli by sme to odkázať a myslím, že to je najlepší nápad, aby sme to odkázali na príslušný výbor a to je výbor pre kultúru a šport aby sme dostali ich stanovisko a na základe toho stanovisko rozhodneme, ako postupovať. Mohli by sme skúmať, či tu je medzera v legislatíve a právo na informácie samozrejme je pre každého európskeho občana a toto je upravené v smernici o médiách len preto, že niečo tam nie je napísané v smernici o médiách, to neznamená, že by sme to nemali zohľadňovať brať do úvahy a mm, postup, posunúť to ďalej. Takže tak navrhujem. Môžeme postupovať takto? Myslím, že mali by sme tiež poslať tú petíciu e, výboru, ktorý je zodpovedný aj za hospodárskú súťaž. Komity? Výbor IMCO. E, e, Myslím, že by sa to malo poslať tiež výberu pre hospodárskú súťaž, e, neviem už, ktorý to má na starosti, aj výber pre vnútorný trh. Dobre, verím túto pripomienku, my to odkážeme e, do výboru pre kultúru a šport a výboru IMKO a na základe toho, čo dostaneme od nich, rozhodneme, ako postupovať. Možno by sme mohli vypracovať e, správu z vlastnej iniciatívy alebo niečo také. Ale pri najmenšom tí um, petiční budú vedieť, že um, toto berieme vážne a že sa s tým riadne zaoberáme s touto petíciou. Dobre, ďalší bod na programe je 8 petícia 1596 od Lucie Hart. A viacero petícií, nebudem ich všetky menovať, máte ich v programe. A petičník, ktorý tu je, je Renato uh, e, Lely z Talianska, kde ste? Áno, tu ste, vitajte. A komisia je tu. A predsedníctvo rady je tiež tu. Takže teraz ideme na úplne iný program. Petičníci k tým predchádzajúcim bodom môžete uh, niečo povedať, ak chcete, ale uh, Tiež e, môžete teraz opustiť miestnosť, keďže e, vašu tému sme plne e, vyčerpali. Teraz ideme k téme pristovalectva a najprv nám slovo Renato Lelimo. No, sono il presidente nazionale per pari potestà de... Dobré ráno, ja som predseda Národného zväzu uh, rozvedených e, rodičov. E, my ako e, občania v Taliansku máme veľké starosti všetky štáty e, budujú ostatný drát e, proti predstavolectvo s e, výnimkou Talianska, ktoré zažíva veľkú hospodárskú a finančnú krízu a úplnú recesiu. Nemôžeme si, no, no napriek tomu Taliansko si dovoluje ten luxus, že e, pripúšťa E, príjma ich 7 miliónov. Ako máme ďalej postupovať pri e, tých všetkých pristahovalectví pristahovalcoch s nerozdielným príjmaním pristahovalcov. Musíme si to znovu premyslieť, musíme byť rýchli, ako chceme politiko a by Maren Ostrom sme nemuseli ináč riadiť a strážiť. Od, oktobra, od 13. oktobra máme v Taliansku nezákonných presťahovalectvov a tieto sumy by sme mohli dobre používať eh, pre schodobných a nezamestnaných a pre mnohé podniky eh, práve v severovýchode Talianska, ktoré potrebujú eh, túto pomoc. Mohli by sme tu niečo urobiť, aby sme HDP tu zvyšili. Takže my hovoríme, Európa sa musí o to starať. Predstavovalectvo nie je talianský, ale európsky a celosvetový problém. A s týmto marinostrom, teda stredozemným morom, by sme mali vymyslieť iné humanitné prístupy. My sme eh, za to eh, zaplatili veľkú cenu, ale my sme toto hnutie ozili, aby sme pomohli ľuďom, no teraz očakáme od Európskej únie, aby tiež zaujala stanovisko a aby pomohla hraničným štátom vojna v Sýrii, v Iraku, v Líbii a na tureckej hranici. Turecká hranica e, môže tam nastaviť hrozia a to je veľmi nebezpečné. Ide tu o islamistických fundamentalistov, ktorí ohrazujú celý svetadiel s týmito e, migračnými tokmi. Prichádzajú choroby ako TBC, Ebola, e, ktorá už e, od včera aj v Španielsku, v Európe je pritomná. A e, toto sa šíri ako ropná škvrna na mori. Vidíme, e, že všade e, sú aj zločinci a nasilníci a vrahovia, ktorí nie sú potrestaní. A toto je neznesiteľné aj pre naše školy. Pán Lely, prepačte. Dávam ešte 20 sekúnd, viac nie. Si, finísko. Dobre, skončím. A e, tieto výdavky už nie sú udržateľné. Stovky tisíc eur každý deň a táto organizácia už e, nefunguje. Viac ako 200 ľudí zomrelo za túto dobu. Museli sme ju zatvoriť a snažiť sa riešiť otázky dočasného azylu prostredníctvom tvrdších kritérií, ktoré e, neumožnia vstup teroristov a obchodníkov s drogami do nášho štátu. Bola e, demonstrácia v Miláne, kde bolo 100 tisíc ľudí, e, ktorí sa to vyslovili. Dovolte mi e, povedať vám stručne, že v tomto parlamente je to veľmi dôležité, aby žiadny človek nebol e, označený za e, nezákonného. Môže byť e, neregulárny, ale e, nemôže byť označený za nezákonného. To je e, moje vyjadrenie, ktoré popisuje e, stanovisko parlamentu. Rada dám slovo Filipovi Kolombovi alebo aj Generovi Kampovi z talianského stáleho zastúpenia. Prezidente, som Filippo Colombo. Della... Ďakujem, pani predsednička, som Filippo Colombo z talianského stáleho zastúpenia v EÚ a tu zastupujem uradujúce eh, predsedníctvo v rade. Požiadavka, ktorú prednesol pán Lely, súvisí s jednou priorít nášho predsedníctva. My e, pripravujeme e, radu pre vnútro spravodlivosť v Luxemburgu a bude aj rada e, pre zahraničné veci v štvrtok a k otázka migračných tlakov a tokov je dôležitá téma a samozrejme strach do morie je tu kľúčovým prvkom. Práca s talianským predsedníctvom a členskými štátmi viedla k e, novému trojakému prístupu e, k ktorý bol zverený výborom LIBE. Ja e, pracujem e, v medzinárodnom kampuse. Aha, to je to video, pardon. No, no, Prepačte, máte znovu slovo? Um... Pani predsednička, takže je tu trojcestný prístup. Najprv práca s tretimi štátmi, po druhé posilnenie Frontexu a ostraha na hraniciach a po tretie príjmanie a tzv. registrácia snímania otlačkov ľudí, keď prídu do Európy. Vzhľadom na to, že pán spomenul program Mare Nostrum, ako povedal, toto je núzová dočasná operácia a takto ju vnímame. Talianské predsedníctvo sa snaží vyriešiť e, ten migračný prístup a čo sa týka e, Sredného stredomoria ehm, bola vypracovaná nová operácia Frontex. Dúfame, že táto nahradí operáciu Mare Nostrum. Čo sa týka italianského predsedníctva, toto sú naše priority. Samozrejme sme k dispozícii, aby ste nám dali ďalšie e, vysvetlenie zo strany petičníka alebo poslancov. Much, Ďakujem, pán Colombo. Vy ste hovorili v mene talianského stáleho zastúpenia, lebo mám tu ďalšieho rečníka na zozname, Gennaro Capo je tu. Mio, mio kolega, okay. predsa siamo in due, ma... But... Áno, Gennaro Capo je môj kolega. No, ja som hovoril za oboch. I'm glad to give the floor. Teraz eh, rada dám slovo um, zástupcovi Európskej komisie, pánovi Matiasovi Jodulovi. Máte slovo? Thank you very much, uh, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Téma, ktorú tu preberiame, eh, sa týka 9 petícií, ktoré sú uh, zase roka uh, spojené s uh, Eh, tými eh, témami, aby sa zabranilo tým tragédiám ako tie, ktoré nastali eh, pri Lampeduze. A mm, tá petícia tiež nastala hneď po tragédii mm, pri pobreží Lampedúzy a preto informácia, ktorú poskytla komisia, je trošku neaktuálna, takže rád vám poskytnem aktuálne informácie iba o tom, čo sa odtedy stalo. A mm, keďže e, tá petícia mm, bola medzi tým riadne riešená, tak dovolte mi e, mm, vám dať prehľad o práci e, tejto pracovnej skupiny. Táto pracovná skupina bola vytvorená na oktobrovej rade pre vnútra spravodlivosť hneď po Tragédie na Lampedusa a pozostala e, s e, členom komisie členských štátových orgánov a OSN a hlavnou úlohou bolo identifikovať na základe princípov prevencie, ochrany a solidarity e, prioritné kroky pre účinnejšie používanie politiky a nástrojov, aby sa znižilo riziko takýchto tragédií v budúcnosti. Aká je politická výzva Politická výzva je zabraniť tomu, aby e, migranti sa vydovali na e, životohrozujúce e, plavby cez Stredmorie a teda zabraniť tomu, aby sa naloďovali na plavidla na sever Afriky. To znamená, treba prieť všetky politické kroky v úzkej spolupráci so tranzitnými štátmi a štátmi pôvodu v Afrike. A um, táto um, pracovná skupina profesora Maria je príkladom, že Únia môže e, rýchlo pracovať, pretože len 8 týždňov po zriadení vypracovala um, podrobnú správu, e, kde um, boli identifikované 5 oblastí a 38 krokov. A potom, ako sme si vypočuli italianské predsedníctvo, môžem povedať menej komisie, že kroky, ktoré teraz podnikajú predsedníctvo a rada, sú úplne v súlade s prácou pracovnej skupiny. Nebudem hovoriť podrobne o tých e, krokoch, e, ale 38, ale aspoň vás informujem o tých 5 oblastiach, ktoré sú v súlade s tými celmi kroky v tretich štátoch e, a mm, program ochrany boj proti pašovaniu a obchodu s ľuďmi a na hraniciach a pomoc a solidarita s ďalšími členskými štátmi. Dovolte mi uviesť príklady o tom, čo doteraz tá pracovná skupina dosiahla. Veľa z toho, čo sme dosiahli, bolo už e, vykazané mnoho z krokov, ktoré e, táto úloha v Stredomarii e, zamýšľa, už bolo realizovaných alebo sú v procese realizácie. Program je možno pomalý, ale je stály a veľmi súvisí s tým, že diskutujeme niekedy s ťažkými vládami, ako je Libia alebo Egypt, kde situácia je ťažká, preto aby sme dosiahli pokrok. Niektoré pozitívne um, aspekty vývoja um, politický dialog s Východnou Afrikou bol spustený a mám ministerskú schôdzku v Chartume neskôr v tomto mesiaci a v novembri v Ríme. Spoločný program o um, schopnosti migrácie v Nigerii bude podpísaný v novembri a partnerstvo mobility s Marokom a Tuniskom sa plnia a um, budú aj predmetom ďalšie projektu e, v európskom e, procese e, pod priazilou. Partnerstvo mobility s Jordánskom bude podpísané v Rade JHA pre vnútra spravodlivosť tento týždeň. Tiež chceme ustanoviť dialog o migrácii a bezpečnosti s Egyptom a s Libanom sa takýto dialog preberá s členskými štátmi. Načrt regionálnych programov ochrany pre Afriku, Africký roh sa teraz diskutuje s členskými štátmi a našim zámerom je posunúť tento program regionálnej ochrany na celú Severnú Afriku a to vrátane širšieho rozsahu krokov a účasti členských štátov. E, zároveň majú začať informačné kampane e, v hlavných tranzitných štátoch e, v Eh, južnej a západoafrickej migračnej trase spolu s eh, UNHCR a IOM. A ďalšia kľúčová priorita je riešiť eh, komplexný program pre riešenie pašovania v štátoch pôdu a v tranzitných štátoch. Nakoniec ehm, presidľovanie a honitné príjmanie ehm, zatiaľ ostanú hlavný spôsob chráneného vstupu do EÚ toto sú zákonné ehm, cesty vstupu do EU a toto komisár riešil. Nechceme vytvárať múry, chceme eh, vytvárať eh, zákonné cesty do Európy a eh, tu na je usiedľovanie hlavná priorita. Dovolte mi tiež riešiť otázku hraníc. Taliansko spustilo národnú operáciu Mare Nostrum, ktorá má čisto národnú povahu. Nedávno bola dosiahnutá predbežná medzi Talianskom a Frontexom pre posilnenie operácie Triton. A Triton má začať 1. novembra. Dúfam, že tento prehľad ukazuje, že EU um, má komplexný prístup na to, aby predchádzala tragédiám e, v Stredomorí a tiež Ehm, to eh, je predmetom integrovaného prístupu, ktoré má pozostávať eh, z politiky eh, v oblasti vnútra a v spolupráci s účastníkmi ako je UNHCR a UM a e, treba e, hlavne prejsť tomu, aby e, podnikali e, utečenci e, životohrúdzujúce cesty cez Stredomorie Pokrok nie je ľahký, ale myslím, že môj prehľad vám všetkým ukázal, že je e, stabilný. Very much. Mr. Ďakujem pekne, pretože teraz ste nám načrtli, o čo ide a že tiež potrebujeme e, zriadiť e, zákonné a bezpečné trasy pre ľudí, ktorí utekajú za ťažké okolnosti, aby dosiahli bezpečnosť na európskej pôde. To sa musí robiť tak či onak a e, my o to bojujeme a chcela by som sa poďakovať za ozajstné európskeho ducha pri e, riešení tejto témy. Ja tiež chcem vzdať uznanie talianským orgánom, ktoré e, zachránili tisícky životov prostredníctvom operácie Marenostrom, prostredníctvom eh, eh, šedrosti a vieme, že talianské orgány zachránili viac ako 80 tisíc životov, možno 100 tisíc životov. A my, ako tento výbor, by sme mali to uznať a tiež a eh, štedrosť talianských ľudí. Viem, že sú na to rôzne názory, No, jedna vec je istá, že e, my, to riešime ako petičný výbor, nemôžu nás nikdy e, obviňovať z toho, že sme ovplyvnení a že sme e, zaujatí a my sa snažíme každého petičníka brať vážne, možno nesúhlasíme, ale my chceme brať právo na petíciu ako našu povinnosť. Teraz e, chcem dať slovo kolegom. Najprv pani Joffrey dáme slovo. Sí, grazie. E, mi ricollego e, proprio a... Ďakujem, pani predsednička. Ja môžem súhlasiť s tým, čo ste teraz povedali, pán predseda. Úplne súhlasím s tým duchom, ktorý ste povedali, ale aj s vašim prístupom k takémuto problému. Žiadajú vás naši občania v Európe um, veľakrát. Občania, ktorí majú od toho obavu, ospravedlňujem sa že, za to, že som tu nebola, keď predchádzajúci rečník e, sa ujal slova, no e, podľa mňa je veľmi dôležité zdôrazniť, že tento prístup musí byť e, spoločný prístup vzhľadom na e, ľudskú tragédiu. Nemalo by to byť e, konkurencia medzi štátmi. Preto máme tak veľa petícií na tú istú tému a veľká väčšina týchto petícií sa zoberá bezprostrednou situáciou po tragédii, ktorá je teraz e, rok stará. No sú tu stovky nových obetí, a tu sme nenašli riešenie. Aby sme našli riešenie, tak toto je ťažký problém, ktorý musíme vyriešiť. Musíme preto nájsť prístup a riešiť túto tému, aby sme urobili čo najviac, aby sme riešili tú tému v plnom rozmeri. Počuli sme o tom, že je pracovná skupina pre Stredomorie, A rada by som sa oboznámila s tými dokumentami, ktoré táto pracovná skupina vypracová a mm, kolegovia budú môcť e, zistiť, čo treba. My urobíme všetko v našich silách, aby sme mohli reagovať na podnety občanov pán Šulc, aj vysoká predstaviteľka pani Mogarini. Minulý týždeň mm, boli dôkazom, zistili sami, že ehm, klíma na Lampedusa a všeobecne je viac napätá. Ľudia v Taliansku, hlavne v južnom Taliansku, znašajú veľkú záťaž to záťaž, ktorá by nemala byť len talianská, ale európska. A preto by sme e, mali e, ďalej skúmať tento problém. Komisárka, komisárku Malstromovu sme požiadali a to, aby sme dostali viac rozpočtu z Frontexu a my tiež želeme, aby Frontex e, poslal ľudí na e, Sicíliu, aby sme tam mali ľudí bližšie k tomu samotnému problému. My sme tiež počuli o Mare Nostrum a operácii Triton. A ako povedal talianský zástupca, snažíme sa posilniť e, počty hliadok A toto sú ľudia, ktorí sú preťažení eh, rozmerom toho problému a rasistické skupiny sa snažia to využiť. Preto musíme zabezpečiť, že dopad toho a možné dôsledky na verejný poriadok budú tiež eh, riešené. Takto by sme mali konať a požiadam kolegov, aby sme vyjadrili náš názor na to. Je to obrovský problém, ktorý tu máme a musíme ehm, dať špecifické reakcie na ehm, tieto ehm, požiadavky. Mr. Borgi. Ďakujem. Teraz pán Borgesio, máte slovo. Grazie, presidente. Tanto... Ďakujem, pani predsednička. Rád by som poďakoval výboru že umožnil takúto úprimnú výmenu názorov a umožnil prísť aj tým, čo nie sú členmi výboru, ako napríklad ja. Vypočuli sme si hlas občanov a mohli by sme si predebatovať túto vec nestranickým spôsobom. Pán Lely poukázal na dôležité záležitosti, Európska únia čelí závažným teroristickým hrozbám. A to je dôležitejšie ako formálne otázky. Ako zástupca EÚ veľmi správne poznamenal, potrebujeme bezpečný spôsob, akým by sa migrácia mohla riadiť a čím viac obmedziť nelegálnu migráciu, nelegálne pristahovalectvo. S týmto je skutočný problém, pani predsednička. A myslím si, že existujú dôkazy, že program Mare Nostrum by mal byť pozastavený, predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Európske úrady samotné spomenuli 130 tisíc utečencov. Ľudí, ktorí prišli na juh Talianska, vyše 130 tisíc. A to je iba to sú iba tí, ktorých sa podarilo zaregistrovať, o ktorých máme údaje. A to môže byť len zlomok ľudí, ktorí naozaj prišli. Tí, čo vedú protiteroristické aktivity v Európe, iste už poukázali na to, že aj že medzi týmito 130 tisíc utečencami a medzi ďalšími môžu byť aj teroristi, ktorí prídu na územie Európy práve cez tieto kanály pašovania ľudí. Ďalej, problém s tým, že v Taliansku prídu, do Talianska prídu infikovaní ľudia. Ak ste boli na Lampeduze, možno viete, že to je maličký ostrov, že tam nie je ani nemocnica. Takže verejná mienka v Európe by mala sa poopraviť, pretože je už teraz jasné, že nie je možné overiť, či každý z prichádzajúcich utečencov by mohol byť infikovaný vírusom Ebola. Nedá sa to, nerobí sa to. A preto e, projekt Mare Nostra neplní to, čo Európska únia si od neho sľubovala. Ďakujeme, pán Burgeus. A teraz dostáva slovo pán Cabajas, pani Cabajas. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Začala by som vlastne tým, že považujem za pozitívne sa vedie táto diskusia, totiž to táto diskusia častokrát prebieha na dvoch úrovniach. Ide o to, že my, ktorí sa angažujeme v politike, to je jedna diskusia a potom občania vedú druhú diskusiu. Ak to chceme skutočne napraviť a riešiť, tak musíme sa brať tým, že mnohí vnímajú ako veľký problém, keď je tu veľká migrácia, to znamená, že dôležité pre všetkým hovoriť tak povedať jazykom. Myslím si, že celkom musíme vychádzať z toho, že väčšina ľudí, ktorí prichádza do Európy, to konajú tak, že jednoducho musia. Nerobia to, pretože by to chceli. A ak teda svet je v takom stave, ako je teraz, tak jednoducho budú prichádzať mnohí a musia byť na to pripravení. Tie strašné udalosti, ktoré sa teraz dejú v Sýrii a v Iraku napríklad, znamenajú, že skutočne veľké počty ľudí sa budú snažiť sa dostať do Európy a musieť pripravení na to, aby sme jednoducho um, si uvedomili, aké máme úlohy vyprúvajúce z medzinárodného práva poskytnutím azylu. Musíme pracovať zároveň na tom, aby sme pomohli dosiahnuť mier v Sýrii a v Iraku a musíme byť pripravení na to, aby sa zabezpečila spravodlivosť eh, na svete, aby ľudia nemuseli utekať pred chudobou. No ale od tejto situácie sme ďaleko vzdialení. To znamená, že mnohí ľudia prichádzajú k našim južným hraniciam a to je asi 70 všetkých žiadateľov azyl, ktorí prichádzajú do Európy práve E, touto cestou a pochádzajú do, prichádzajú do piatich štátov, to je Švédsko, Británia, Nemecko, Belgicko a e, Jednoducho, Francúzsko musím si uvedomiť, že je tu veľmi významný nárast e, týchto počtov Sýria a Iraku a ide o to, ako zabezpečiť, aby dostali tieto osoby právo na prvalý pobyt. Jednoducho musíme rátať s tým, že táto vojna bude ešte trvať eh, dlho. Musíme zabezpečiť solidárnu reakciu voči všetkým, ktorí prichádzajú, či už eh, z juhu alebo zo severu. Pokiaľ ide o katastrofu na Lampedúze, tak eh, tá spôsobila to, že politici a občania si uvedomujú teraz, že neprichádzajú len nelegálni migranti, Jednoducho, pokiaľ ide o tie nešťastia v Strezanom mori, tá situácia je veľmi zložitá už roky, doteraz sa to nebralo tak vážne ako teraz. A myslím si, že je dôležité, aby sme všetci začali hovoriť o tom, aké strašné katastrofy sa dejú v našej blízkosti. To znamená, že je dôležité, aby občania a politici diskutovali spoločne, musíme prevziať zodpovednosť za životy ľudí. A nesmieme iba stavať eh, eh, vysoké múry v Európe, eh, to nepomôže. Čím viac múrov tu bude, tým viac ľudí bude, bude zomierať v oblasti Stredného mora. Takže ide o to, jediným riešením sú zákonné modely. Ďakujem. Ešte? On... Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Rivázy, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne súhlasím s tým, čo sme si práve vypočuli Nedávno bola tlačová konferencia k Lampeduze a fakty, ktoré sme si tam vypočuli, boli hrozné a šokujúce. Vyše 20 tisíc mŕtvych od roku 2008. Stredozemné more sa stalo cintorínom. A zároveň, ak si pozrieme, čo robí Frontex a aké aktivity sú tam, nie, nie je to žiadne riešenie. Frontex buduje pevnosť Európa a nerieši problémy, ktoré sme inak nastavili v politikách hospodárskych a v politikách pre utečencov. Treba zastaviť prítok migrantov, ale skúste si predstaviť, že ste v koži sírčana alebo iračana, ktorý uteká z vojnovej zóny s rodinami. Čo by ste robili vy? Aj vy by ste odišli. Vy by ste utiekli zo svojej krajiny. Máme zatvoriť dvere pred nimi, ktorí prichádzajú do Európy, alebo máme radšej zmeniť spôsob, akým funguje Frontex. Taliansko je tu obetným baránkom. Bolo som nedávno v Grécku a naozaj cítim, súcitím s gréckými úradmi. Podmienky sú vo vezeniach v Grécku otrasné aj v, na miestach, kde sú zadržiavaní nezákonne prítomní na tomto území a ani, ani nám nedovolili navštíviť tieto miesta. A predsa aj pre týchto ľudí platia ľudské práva. Mali nám dovoliť sa pozrieť aj do väzníc, aj na miesta, kde sa sústreďujú títo ľudia. Ja som si prečítala správu Amnesty International. Tie fakty sú hrozné. A treba, aby som apelovala na komisiu, Existujú tu ľudia, ktorí žijú 3, ľudí, 3 roky už na Lampeduze. Podali o tom svedectvo. Zvyčajne dostávajú 35 eur na, dej, na deň a tie peniaze si nemôžu nechať na živobytie, míňajú sa na iné účely. Naozaj sa európske peniaze, ktoré mali byť pomocou pre utečencov, míňajú tým správnym spôsobom. Sú tam ponižujúce podmienky, nedôstojné podmienky v niektorých centrách, kde sa sústredujú utečenci? Švedsko sa rozhodlo, že prevezme 8 tisíc írskych utečencov. To je skutočná solidarita. Každý členský štát by si mal vziať istú časť utečencov, a zabezpečiť, aby Frontex odvádzal svoju prácu náležitým spôsobom. Členským štátam predsa, v členských štátoch predsa blokujeme progres, ak sa snažíme nič neriešiť. Ide tu o záchranu ľudských životov a treba vypracovať finančné audity, aby sa overilo, či sa fondy EÚ náležite vynaložili. Ďakujeme. A teraz pán Kirkos. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Čelíme v obrovskej humanitárnej kríze, to je zrejme. A v prípade Grécka by som dodal, podobne ako už to naniesli iní rečníci, že treba preskúmať spôsob, akým sa riešia tieto záležitosti. Netreba zabúdať na to, že milióny ľudí boli premiestnení, vnútro presídlení, utekajú zo svojej domoviny a niektorí z nich prichádzajú do Európy, utekajúc z vojnových zón a z nebezpečných oblastí. Sme za také politiky, za takú politiku, ktorej výsledkom bude azylový systém vychádzajúci z kritérií, ako je solidarita. Ne, strkajme hlavu do piesku a nezatvárame oči pred e, legálnymi pristahovalcami. Treba urobiť také opatrenia, aby boli príslušné politiky prijaté. A to trvá istý čas. To, čo potrebujeme práve dnes, je solidarita, ktorá by sa vyjadrila v praxi, nielen na papieri. Nielen na Lampeduze, ale aj na mnohých gréckých ostrovoch boli ľudia zachránení z chatrných člnov. Toto sú záležitosti, ktoré, na ktoré sa musí reagovať teraz. Nemôžeme čakať, kým sa kolesa byrokracie rozbehnú a príjme sa niečo. Odsúhlasí sa niečo. Pán Avramopoulos, ktorý je navrhnutý na kandidáta na post komisára, si myslí, že by mohol existovať spôsob, akým by časť utečencov sa dostala aj na územie Turecka. Možno by sa dalo vyčleniť istá časť územia v Turecku, kde by ľudia mohli nejaký čas byť bez toho, že by boli označovaní za nelegálnych migrantov a potom by išli ďalej do, na nejakej ďalšej krajiny. Potrebujeme pamätať na to, že nie všetci títo ľudia utekajú pred vojnou. Sú tam i ľudia, ktorí prídu preto, lebo ich e, pašeráci ľudí a organizácie typu mafie zneužívajú a pašujú ich do Európy za inými účelmi. Musíme mať jasné pravidla, aby sme sa zamerali na situáciu, ktorá v praxi je hrozivá a nie len na humanitárny pomoc, humanitárnu pomoc. Množ, možno by sme mohli vidieť aj hospodárske záujmy. Prichádzam z krajiny, ktorá prijíma utečencov, nie 80 tisíc, tak ako Švédsko, ale my máme oveľa viac ľudí, ako Švedi prijali ale títo ľudia sú vykoristovaní, ich situácia je, je, sa zneužíva. A samotní títo ľudia teraz majú problémy s lokálnym obyvateľstvom v miestach, kde sa usadzajú. Sú tam šarvátky. Nezatvárame pred tým oči, nezatvárajme pred tým oči. Nie je to len problém jednotlivých krajín, je to celoeurópsky problém. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pani Dali. Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Začnem tým, čo povedala aj pani Rivazy. Stred, Stredozemné more je cintorínom a ja, ktorá som z Malty, je to niečo, čo je skutočne bolestné, lebo ostrov, na ktorom som vyrastla, je obkolesený morom, stredozemným morom. A teraz sa stáva smeť, eh, pohrebiskom nielen ľudí, ale aj nádejí, pohrebiskom nádej ľudí, ktorí nedosiahli brehy Európy a ktorí, aj keď dosiahli sa ich sny, nesplnili. Ich nádeje sa doslova utopili v Stredozemnom mori. Ja som z Malty. Malta je maličká krajina a predsa je to jedna z krajín, ktoré sú vstupným bodom, vstupnou bránou pre nezákonných, e, neregulárnych migrantov. A neregulárni migranti sú obeťami legálnej pristahovalstva legálneho pristahovalectva, pretože aj keď ich nazývame neregulárni migranti, aj tak sú prítomní neregulárne a je to pro, protizákonné, pretože sú zneužívaní ako obete, dávajú im člny, ktoré naozaj nedokážu doplávať až na miesto, ktoré sľubujú týmto ľuďom, že tento čln dosiahne a to je strašné, pretože i tí, čo žijú na malých ostrovoch v Taliansku, v Grécku, na Malte, cítia tento tlak a majú pocit, že Európska únia ich ponecháva samých na seba, na pospas, aby si vyriešili tento problém. Ale nemali by byť ponechali na pospas, pretože sme v Európskej únii a my, poslanci Európskeho parlamentu, musíme sa vysporiadať s s obavami ľudí. Ak to nedokážeme, tak bude vznikať latentný rasizmus, ľudia si budú ventilovať frustrácie v tejto oblasti, ktorá je celoeurópska, pretože aj keď je bod vstupná brána krajina, ktorá leží na brehu Stredozemného mora, aj tak títo ľudia neprichádzajú do týchto krajín, ale prichádzajú do Európskej únie. Dokonca ani ne, nevybrali si nejakú konkrétnu krajinu alebo nejakú juhoeurópsku konkrétnu krajinu, ale celú EÚ. Hovoríme síce dnes o Lampeduze, ale pamätajte na to, že budeme mať čoraz viac tragédií v Stredozemnom mori. Budú to ľudia, ktorí utekajú z ich krajiny a skončia svoju púť v Stredozemnom mori, hoci to nechceli. Bolo pozbudzujúce počuť, že niektoré kroky sa dejú, ale dejú sa pomaly. Task Mediterranean robí svoju prácu celkom dobre, ale Task Force pracovná skupina by mala komunikovať o svojom napredovaní lepšie, mala by nás oboznamovať e, podrobnejšie s tým, čo robia. Počuli sme dnes, že sa vysporiadavajú s pašovaním. Počuli sme aj o organizovanom zločine, aj o tom, že sa snažíme s ním vysporiadať, ale ako? Ako presne? Ako podrobne? By som rada počula o tom podrobne, pretože tragédie sa stále dejú a mali by sme to zastaviť dlhodobými riešeniami. Hovorili sme tu o Frontexe. Bohužiaľ, Frontex neposkytuje skutočné riešenia. Teraz máme Triton Frontex Plus. Od 1. novembra to má začať fungovať dobre, ale informácie o Tritone sú naozaj skúpe. Nevieme, ktoré krajiny budú participovať, aké aktíva sa budú investovať, aké peniaze sa nalejú do Tritonu. Nevieme to a tieto informácie potrebujeme vedieť. Máme vypo- pred pár dňami sme mali vypočutie kandidáta na komisára a povedal o Tritone, že nebudú sa v rámci Tritonu robiť iba kontroly hraníc, ale aj, aj operácie záchrany. Apelujem na rýchle riešenie, potrebujeme si sadnúť, dať hlavy do vedna a prísť s riešeniami tak, aby ľudia v krajinách, z ktorých pochádzame, vedeli, že to riešime ako celoeurópsku vec a nie, že sa triasame z odpovednosti, zbavujeme sa z odpovednosti a nechávame všetko na krajiny, ktoré sú vstupnými branami do Európskej únie. Urobme činy, nestačia slova. Ďakujeme vám. Máme tu pani Ivy Eleonora, pán Marias, pán Misi, a Solidat všetkých na zozname. Pod, môžem už týmto uzavrieť zoznam rečníkov. Musíme uzavrieť zoznam rečníkov, pretože ostatní, ktorí podali petíciu, tiež čakajú. Eleonora, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo. Chcela som spomenúť, že je tu ešte jeden faktor, ktorý musíme mať na mysli a je to Dublinská zmluva, dohoda. Musíme ju revidovať. Nesmieme to ponechať iba na štáty, do ktorých utečenci prichádzajú. Nesmú iba oni zdieľať celé bremeno. Je to tragická situácia, je to mimoriadne vážna vec a ovplyvňuje všetky juhoeurópske krajiny v EÚ. Krajiny, ktoré už teraz trpia pod hospodárským útlakom a majú problémy. Sú tu závažné hospodárske rozdiely medzi Južnou a Severnou Európou. Treba si položiť otázku, je Európa skutočnou komunitou? Naši otcovia zakladatelia predsa povedali, že myšlienka Európy je úni- Európa je úniou, ale ja by som sa chcela vrátiť k pôvodným slovám. Tam sa použilo slovo komunita, európske komunity. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marias má slovo. Vážená pani predsednička, hovoríme tu o téme, ktorá je závažná. Nie je to len otázka talianská Lampedúzy, ovplyvňuje to celú Európsku úniu a najmä krajiny na juhu Európskej únie. Tam sú tisícky utečencov a hospodárskych utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európskej únie z rôznych dôvodov. A pada to všetko na Taliansko, Španielsko a Grécko, na Južnú Európu. A tieto migračné tlaky cíti Južná Európa viac ako iné európske štáty. Potrebujeme aby sa ostatní pripojili. Južné európske krajiny už trpia nezamestnanosťou a chudobou. Grécko dokonca čeli humanitárnej kríze kvôli dôsledkom memoranda, ktoré nanútilo, nanútila krajine trojka. Takže táto kríza v Grécku sa ešte zhoršuje, keďže do Grécka prichádzajú nelegálni utečenci a pristahovalci migranti. Grécko už ďalej nedokáže znášať takúto ťarchu, dopady imigrácie, či sú to ľudia žiadajúci o azyl, alebo iba migranti, alebo prechádzajúci. To isté platí pre Lampedusu a Taliansko. Sú to tisícky ľudí, ktorí jednoducho prídu fyzicky do Grécka. Potrebujeme opatrenia, solidárne opatrenia a končím už, pani predsednička. Dublinská zmluva sa musí zmeniť. Treba aby sa zmenili právne úpravy tak, aby to bolo úmerné, koľko utečencov sa usadí v tej ktorej krajine. Krajina musí prijať len istý počet pristahovalcov. Naozaj nenechávajme celé bremeno na pleciach Južnej Európy, nájdime spoločné riešenie jedinou spoločnou politikou. Ďakujem. Ďakujem pani Mici. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Tento spor už beží roky a nezlepšuje sa, nevidíme výsledky. Sú tu stále argumenty a spory a diskusie, ktoré sa točia dokola. Pamätám sa, že pred rokom v Štrasburgu, vidím to pred sebou, ako by to bolo včera, Prichádza Cecilia Malstrom dolu schodmi, po tom, čo prišla z Lampedúzy, bola úplne biela v tvári, pretože videla na vlastné oči neviem koľko rakiev a neviem koľko, koľko, koľko bielých rakiev s malými medvedíkmi a bolo, bolo to hrozná, drvivá skúsenosť. A preca, zmenilo sa odtedy niečo? Konkrétne, ja si nemyslím, že by sa niečo zásadné zmenilo. Hovoríme tu celý čas o tom istom. Ale nehovoríme tu o niečom, čo je dlhodobé, čo by mohlo pomôcť. Kde sú všetky tie miliardy, čo Európska únia dala krajinami, ako je Afrika? Sú zabudované v infraštruktúre? Zmenili sa na investície, vzdiela, vzdelanie, zdravie? Odpovedie neviem. Neviem, pretože ak týmto ľuďom dáme budúcnosť v jej vlastnej krajine, tak potom nebudú potrebovať odchádzať zo svojich vlastných krajín dlhodobo. Budú odchádzať v menšej miere, v menších počtoch. Mali by sme v prvom rade rozmýšľať, ako by e, sme zabezpečili, že nechcú prekročiť Stredozemné more. Ja som z Malty, z malej krajiny, moja kolegyňa už vysvetlila situáciu veľmi dobre na Malte. Malá krajina a ostrov a tí, ktorí tam prídu, nemajú kam ísť. A tí, čo tam prídu, nechcú byť na malom ostrove, ako je e, Malta, chcú ísť na kontinent, na, do Európskej únie. A to sú ľudia, ktorí tam nechcú byť, je to problém a súhlasím s pani, ktorá povedala, že niekedy to vytvára rasistický podtón, ten nechceme počuť, pretože títo ľudia sú niekoho otcom, niekoho dieťaťom, niekoho bratom. Ale Európa nič konkrétne neurobila. Je mi ľúto. Ospravedlňujem sa, ak sa to niekoho dotkne za komisiu, ale komisia nezdieľa zodpovednosť za týchto ľudí. Áno, počula som tu slovo solidarita z mnohých úst, ale je to slovo. Nepretavilo sa do činov. Vieme, že keď utečenci prichádzajú do Európy, Európa si musí uvedomiť, že to je problém 28 krajín a 28 krajín musí prijať ten fakt, že je to aj ich vec. Po všetkých týchto slovách a vášniach a vyslovovania slova solidarita a mm, citov, že nám je ľúto, že Stredozemné more je cintorínom. Potom to všetkom niečo musíme urobiť. Solidát, posledná rečnička na zozname. Dovolte mi začať tým, že utečenci, ktorí utekajú zo svojich e, krajín, niekedy sú nazývaní inváziou, ale v stávke je ľudský život, o ktorý ľudia môžu prísť a preto utekajú. Ďakujem, že výbor pre petície sa zaoberal touto dôležitou témou. Ďakujem vám veľmi pekne. Chcel som povedať, Chcela som povedať, že tu e, nejde o to, že by sme začali stavať nejaký vysoký plod alebo posilňovať ochranu hraníc. Ide tu o ľudské práva vo všeobecnosti. Nikto tu nespochybnil, že tu ide o ľudské práva, ale treba si prediskutovať túto vec na rôznych fórach, z rôznych uhlov. Súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná a je to naozaj zásadná vec pre osud krajín na juhu Európy, ktoré trpia migračnými prúdmi najviac. Potrebujeme politickú vôľu a spoluprácu medzi všetkými krajinami EÚ, aby táto situácia sa nezvrhla tak, že južné krajiny v Európe budú sami sa musieť potýkať s týmto e, obrovským problémom so svojimi nedostatočnými zdrojmi. Výbor pre rozvoj a ďalšie výbory by sa mali tiež zapojiť do odpovede Európy na tieto, tento tok migrantov. Uplynul rok od správy o Lampeduze. Stále pokračujeme v analýze situácie na juhu Európy, ale potrebujeme väčšiu stratégiu, ktorá by prekrývala všetky tieto oblasti, novú iniciatívu, ktorú, ktorá by dala dynamiku tejto tematike. A na to je tu Európska komisia. Európska komia, komisia by sa mala dať do práce. A výbor pre petície bude v tom pomáhať. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o výbor Libe, viem, že na tom neustále pracuje, keďže som tam koordinátorka, tak to viem posúdiť. Áno, pracujeme na týchto témach eh, a častokrát sa hovorí o solidarite ako o termíne, ale musíme si uvedomiť, že je veľmi zložité mať nejaké legislatívne opatrenia, ktoré sa týkajú solidarity, to, to musí prísť, prichádzať tak povedať znútra. Pokiaľ je o spoločný európsky azylový systém, snažíme sa tam posilniť vnímanie európskej solidarity. Jeden z kolegov, ktorý práve odišiel, alebo odišla, hovorí o tom, že to nemôže byť iba Grécko a Talianska, Taliansko, ktorí prijímajú migrantov, ale momentálne je tak, že Švédsko prijíma najviac utečencov v Európe, viac ako 80 tisíc len v tomto roku. Pokiaľ ide o Lampedúzu, všetci máme pred sebou tie rakvy, o ktorých ste hovorili, a zároveň musíme uznať, že pokiaľ ide o tieto katastrofy, ktoré sa týkajú Lampedúzy, kde zomrelo viac ako 300 ľudí. V tomto roku 2014 a ešte sme na začiatku októbra. Už to bolo viac ako 3000 osôb, ktoré prišli o život v Stredozemnom mori. To znamená, že je tam prebiehajúca tragédia, ktorá sa týka Stredozemného mora a jediné riešenie ktoré sa týka boja proti pašerákom a boja proti nelegálnej migrácie vytvoriť bezpečné legálne cesty a to je povinnosť pre Európsku úniu. Musíme sa tým zaoberať. Som ďačná za to, o čom hovorila komisia. Sme veľmi radi, že sme si mohli vypočuť aj nového predsedu komisie, ktorý uznáva tento problém a ktorý hovorí o tom, že v budúcich rokoch sa tým musíme zapodievať. My ako petičný výbor musíme vykonať to, aby sa spolupracovalo s príslušnými výbormi, a teda s výborom Libe na týchto otázkach. Pokiaľ ide vaše zložky, tam máte protokol z delegácie z roku 2009. Ja som viedla tú delegáciu, takže poprosím vás, prečítajte si to v vašich zložkách. No a ešte by som chcela povedať, že pokiaľ ide o výročnú správu Amnesty, bola zverejnená dnes, takže treba sa aj na to zamerať. A pozerajte sa na to nie ako politici, ale ako ľudské bytosti, ako živí Európania, takže dôležité je sa zamyslieť nad tým, že Európa bola pred 100 rokmi kontinentom, odkiaľ sa odchádzalo. Pred 150 rokov z našej krajiny odišlo 25 obyvateľstva, a to z rozličných dôvodov, opakujem 25 Dnes Európa je viac menej kontinentom, kam sa prichádza a musíme pochopiť, že každý človek je v zásade migrantom, ak je ohrozovaný, Jednoducho v dnešnom svete sú mnohé problémy, ľudia utekajú a my ako petičný výbor sami nemôžeme nájsť riešenia, musíme spolupracovať s komisiou, aj s výbormi nášho parlamentu, aj s radou. Takže poprosím vás, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme mať komplexnú spoluprácu s výborom LIBE, pokiaľ ide o tieto otázky. Ja by som chcela apelovať na komisiu, aby sa možno vyjadrila na záver tejto témy. Matias, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsedničky, lebo doplním to, o čom ste hovorili. Na záver, myslím si, skutočne to bola zásadná diskusia, ktorá poukázala na to, aká je komplexná táto téma, pokiaľ ide o politické výzvy. Vyžaduje si to horizontálny prístup pokiaľ ide o tých poslancov, tie poslankyne, ktoré chceli mať viac informácií, veľmi radi poskytneme sekretariatu vášho výboru správu z Task Force pre Stredozemné more. Potom je tu aj pracovný dokument komisie, ktorý bol zverejnený v máji. Chcel by som objasniť, že pokiaľ ide o Task Force, tak vlastne oni ešte prekonali eh, plánovanú činnosť, eh, takže je tam koordinovaná práca zo strany komisie, tam úzka spolupráca s predsedníctvom, predsa chcem poďakovať ehm, talianskom predsedníctvu za to, že teraz na rade sa budú prezentovať tie, bude prezentovať správa o migratórnych tlakoch. No a potom ešte jedna vec. Taliansko po udalostiach na Lampedúze dostalo 10 miliónov eur z um, Európskeho fondu pre azylového fondu, potom tam boli nejaké milióny ešte na posilnenie Frontexu a potom v rámci návratného fondu a fondu ochranných hraníc. Takže bola tam doratočná pomoc vo výške približne 30 miliónov eur. To sa poskytlo v minulom roku. Takže správne sa hovorilo o tom, že pokiaľ ide o obavy z toho, že môže byť dovezená trestná činnosť do Európskej únie, ak sú takéto obavy. Ja by som práve chcel povedať, že boj proti prevádzactvu je vlastne centrom našich momentálnych aktivít. E, koncom tohoto mesiaca sa uskutoční konferencia v Chartume, potom bude rímska konferencia, ktorú organizuje talianské predsedníctvo, budú sa podívať tý, touto témou. A je dôležité zabezpečiť to, aby v rámci nových e, programov bolo možné zabezpečiť financovanie v týchto oblastiach. Bolo spomenuté už mnoho, nechcem to opakovať, potrebujem mať integrovaný prístup, ale dovolte, aby som ešte povedal, že to znamená, a znamená to, že Frontex odvádza veľmi dôležitú prácu, pokiaľ ide o monitorovanie hraníc, riadenie hraníc, záchrana životov, to je dôležité. Horizontálny prístup znamená, že musíme sa obrať všetkým vlastným politík, a musíme sledovať, čo sa tam deje. Grécko, isté to nie je teraz úplne najaktuálnejšia téma. Dovolte, aby som ešte povedal, že je možné navštíviť utečenské centrá v Grécku. Komisia to robí často. Viem, že boli tam aj nejaké delegácie z parlamentu. Máme úzke kontakty so všetkými E, tak povedz, obra, ob, oblastiami, tak povedz, na fronte, v odzovkách Bulharsko, Grécko, Malta. Potom sú tam, je tam 60 miliónov eur e, pre tieto štáty, potom je tam núdzové plánovanie a už sa dostávam záveru, záveru môjho príspevku. Pokiaľ ide o Turecko, to, o čom hovoril jeden z poslancov, to je v zodpovednosti DG Enlargement. My podporujeme Turecko, spolupracujeme s nimi a Uvedomíme si, aké úsilie vykonáva Turecko, pokiaľ ide o integráciu a podporu migrantov, utečencov, ktorí prichádzajú pre všetkým zo Sýrie. Potom sa hovorilo ešte o jednej veci, ktorú by som rád zopakoval. Sme si plne vedomí, že Malta v špecifickej situácii komisia uvoľnila 11 miliónov ľudzového financovania pre Maltu. Zároveň, ako ste hovorili pani predsedničke, je dôležité si uvedomiť, že 70 žiadosti o azyl v piatich štátoch Švédsko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. To je bolo všetko. Ďakujem pekne. Thank you very much and, uh... Ďakujem pekne. A ďakujem pekne pánovi Lelimu za to, že ste prišli medzi nás, zastupovali ste všetky, všetky petície. Ďakujem pekne talianskom predsedníctvu a komisii. Ja by som vám teraz chcel navrhnúť, aby sme teraz ukončili tieto petície, totiž to nikto z kolegov nechcel ich otvoriť. E, Celkovo máme ešte mnoho pred sebou, ktoré sa týka zase tej istej témy. Takže zhodneme sa na tom, že môžeme uzavrieť tieto petície? No, nikto sa nevyjadruje, zdá sa. Takže áno, EPP súhlasí, aspoň EPP. No a takto môže postupovať. Takže Týmto pádom sme ukončili tento bod, dostaneme sa bodu 9, tematika životného prostredia. My by sme boli e, radšej nechali otvorené, ako ustanovíme predsedníctvom spolupráce s e, LIBE správu talianského predsedníctva. OK. OK. Vy poriadku. Áno, môžeme postupovať aj tak, že ponecháme tie otázky otvorené, ale potom musíme uviesť to, že sme sa zaoberali na dnešnom rokovaní týmito petíciami. Ak ich nie sú desiatky, v každom prípade je ich dosť veľa, petícií, ktoré pripravili iní, iné osoby a zaoberajú sa identickou témou, takže môj návrh by sa nadal týkal toho, že práve tieto petície by sme uzavreli, napríklad petícia, ktorá sa volá 1909 2013 od Renáta Leliho. On tu bol, mohol zareagovať, boli tu odpovede a je množstvo podobných. Môžeme takto postupovať? Predpokladám, že súhlasíte alebo nie. Listen, I just, let me clarify. This is by no means... No ja by som nechcela povedať, že týmto uzavrieme tému azylov alebo Lampedúzy. Tu ide o to, že iba ukončíme tieto špecifické čísla, ktoré máme dnes na programe, totiž to je ich veľmi veľa, ktoré sa zaoberajú tou istou témou which are much more updated than this. A tie sú podstatne aktuálnejšie, toto sú staré petície, takže mm, uzavrieme ich a dostaneme sa k ďalším, ktoré sa týkajú Španielska, Lampedúzy a niektorých ďalších miest. Musíme ale sa posunúť dopredu, ináč sa budeme musieť na veky vekov zaoberať týmito petíciami. Takže chápem to správne ako súhlas? Ďakujem pekne, pani predsednička. Vy ste správne poznamenali, že ide o tieto konkrétne petície, ktoré by sa uzavreli, teda petícia pána Leliho, ale pokiaľ ide ostatné otázky, tie ostávajú otvorené, tie nie je možné uzavrieť, ak teda kolegyne, kolegovia súhlasia. Totižto my ešte čakáme na odpovede, bo ináč vlastne sa nepohneme z miesta a nebudeme mať žiadne riešenie. Ja by som súhlasila, pokiaľ naozaj urobíme iniciatívu a skonkretizujeme, čo sa bude robiť, pretože tu sa písalo, že určíme e, línie spolupráce s Libe, ale sa to neskonkretizovalo a tiež sa hovorilo, že budeme mať správu s talianským predsedníctvom. Chceme to mať skonkretizované a potom uvidíme, či e, s tým budem súhlasiť alebo nie, lebo hľadáme a e, konkrétnu odpoveď. Teda uvidíme, či to uzavrieme. Mrs. Varia? Nech sa páči, pani Vaja. Súhlasím s tým, čo teraz povedala kolegyňa, pretože e, zvyčajne e, by e, konanie bolo také, že sa tieto e, postupia spoločne, ak e, jednu uzavrieme a necháme druhé e, možnosti otvorené, tak potom nastane zmena m, postupu a musíme to prebrať s e, koordinátormi. Takže ja e, chcem vedieť, či to ostane otvorené, aby sa to dalo potom ďalej sledovať. A ak sa zmení e, postup, tak potom aspoň to treba prediskutovať. No, no, čo ja sa snažím skonštatovať je, že máme tu veľký počet petícií, ktoré sa zaoberajú tou istou témou, tým sa budeme musieť zaoberať v budúcnosti, takže nemá význam, aby sme tieto ponechali otvorené. Nedáva to žiaden zmysel. Ak teda na tom trváte, tak sa vás pýtam, Chcete, aby sme to mali ešte raz na programe a potom pozle, pozveme tých istých e, ľudí? Predsa tieto osoby tu boli pozvané, rozhodli sa, že neprídu. Peter, máte nejaký návrh? Ja, ich verstehe erstmal die Vorsitzende. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Možno, že kompromis by sa týkal toho, že by sme povedali, že áno, tie petície ponecháme otvorené, ale neznamenalo by to, že by sme sa ním museli zaoberať e, na výbore, necháme ich otvorené a to by znamenalo, že by sme sa ešte raz museli týmto zaoberať na výbore. Ide o to, že sa iba potom rozhodneme, ktorou časťou tých petícií sa budeme zaoberať. Ja chápem našu predsedničku, e, teda, že chcete uzavrieť určitý počet petícií na druhej strane, ak by sme sa na tom shodli, že skutočne nastala fáza, že môžeme ukončiť petície bez prerokovania, ďalšie prerokovanie na výbore, to je bol určitý kompromis. Jednoducho, myslím si, že všetci rovnako vnímame ten problém, v zásade mm, identifikovali sme to e, rovnako. Mm, samozrejme, chceme vyriešiť ten problém, niekto možno trošku rýchlejšie, niekto pomalšie, je to procedurálnu otázku, ale myslím si, že nemusíme všetko riešiť na úrovni výboru. Vi har ju fått information. No, je to informácia, ktorú nám poskytla komisia, takže zopakujem, dostali sme informáciu od komisie, diskutovali sme, boli to autory petície, ak je to skutočne tak, že máme pokračovať v tom, aby sme ponechali otvorené tie petície, tak chcela by som povedať, nikdy sa nám nepodarí uzavrieť vôbec nejaké e, petície, pričom ich to máme stovky a je dôležité spracovať. Chcela by som povedať, že keď ste navrhli, že majú byť otvorené, Ehm, s čím aj nesúhlasím, lebo ja som vlastne e, videla, aký je obrovský počet neuzatvorených petícií, ale ak chcete, môžeme teda ponechať tieto petície otvorené s výnimkou tou pána Leliho a potom sa budeme musieť vrátiť v budúcnosti k ním, keď nájdeme nejaké spôsoby spolupráce s Iborom Líbe, a s komisiou počas ďalších Čiže Myslím si, že táto otázka nás bude prenasledovať a budeme sa musieť neustále zaoberať týmito otázkami. Ale ak chcete, kľudne ponecháme takýmto spôsobom otvorené tie petície, ja to neodporúčam, lebo môžem vám povedať, že videla som, koľko ich máme ešte pred sebou. No a na jednej strane nehovoríte na sadnutí koordinátorov a bilaterálne, že by sme mali uzavrieť maximálny počet petícií a keď to chcem spraviť, tak si nesúhlasíte, takže musíte sa nejakým spôsobom rozhodnúť, akým spôsobom chcete pracovať na úrovni tohoto výboru. Dobre, takže budeme takto postupovať, ponecháme ich otvorené, akurát s výnimkou tej petície pána Laliho a musíme potom teraz pokračovať otázkami životného prostredia. A tu máme teda bod 9 a tu máme skutočne eh, veľké vysoký počet e, petícií. Pozrieme si teraz video, ktoré pripravil Vidal Martin, ktorý predseda SEKAJ. Ste prítomní? Nech sa páči. Okay. So titta, titta på skärmen så kommer en film alldeles Takže teraz uvidíte krátke video, ktoré vám pustíme. Vidal Martín, soy presidente de la SECAC, una entidad científica dedicada a la investigación de ballenas y delfines.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 con lo cual eh, se contará con información actualizada sobre la distribución y abundancia de cetáceos de ballenas de delfines en la zona a prospectar. Okej, okay, det, där, det där inslaget fanns det ingen tolkning till, det kom in alldeles... No, takže k tomuto videu sme nemali tlmočenie. Teraz dostane slovo Pedro Hernández Carmacho. Kde sa nachádzate? Kamačov, nech sa páči, kde sa nachádzate? Takže srdečne vás vítam a dám vám slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne poslanci, poslankyne za to, že nás ešte raz eh, vypočujete vo veci, eh, ktoré je taká um, dôležitá nielen pre Kanárske ostrovy a pre španielský štát, ale je to vec, e, ktorá postihuje celý e, svet a tiež e, je to vec, ktorá postihuje demokraciu hovoríme o tom, že spoločnosť na Kanárských ostrovoch pri e, viacerých príležitostiach v marci 2012 e, vyšla do ulic e, hromadne a v marci 2014 opäť demonstrovala na ulici, že nesúhlasíme projekt ťažby a prieskumu e, pre e, naleziska ropy a e, potom opäť po ohlásení hodnotenia dopad na životné prostredie zo strany španielskej vlády opäť tisícky ľudia vyšli do ulic. Je to odmetanie, ktoré všetky inštitúcie na Kanárskej ostrove aj parlament E, schválil a schválil viaceré dohody, kde vyžaduje od španielskej vlády, aby e, zostavili e, projekty prieskumu a ťažby ropy na kanárskom pobreží a sedem ostrovov, ktoré sú zastúpené v inštitúciách Kanárskych ostrovoch a obce a samozprávy väčšiny z ostrovov, osobitne Lanzarote a Fuerteventura. Ventura mnohí vedci e, sú s nami solidárni a sú e, zhrození e, zámerami e, španielskej vlády čo sa týka ehm, prieskuma ťažby ropy. Toto je vec, ktorá zachádza nad hranice Kanárskeho ostrova a Španielského štátu a je to vec, ktorá nás ťaží všetkých, pretože hovoríme o ehm, námornom prostredí, ktoré ehm, zájmom v celosvetovom meritku, čo sa týka zachovania biodiverzity. Toto je ďalšia vec, o ktorej chceme hovoriť a chceli by sme, aby vy ste vedeli Ďalšie veci. Kanárske ostrovy sú asi 4500 e, km od Bruselu. Kanárske ostrovy e, sú e, turistická destinácia, ktorá je dôležitá viac ako 12 miliónov turistov. Nie je už len luxus, ale je to právo každého občana naštíviť prírodné dedičstvo. A e, na Kanárských ostrovoch e, žijú 12 milión osôb. E, no, je to prírodná rezervácia, je to prírodné dedičstvo a máme tam 4 národné parky je, sú to 7500 e, e, e, štvorcových e, kilometrov územia a k tomu musíme pridať ešte 144 prírodných rezervácií, ktoré sú chránené predpismi a viac ako 44 povrchu Kanárských ostrovov je predmetom ochrany a tiež sú tam e, rezervácie a e, zóny ochrany vtáctva a rýb. E, tiež to, mm, sú tam miesta, ktoré boli vyhlásené za dedičstvo ľudstva, ako napríklad ostrov Gomera alebo sopka Tejde. Takže hovoríme o tom, že je to vec, ktorá presuje hranice aj z demokratického hľadiska. Ak e, sa nebude respektovať e, voľa občanov a inštitúcií, ktoré sú formálne ustanovené a keď nebudú respektovať e, toto prírodné dejstvo, ktoré zachádza oveľa ďalej za hranice občanov, ktorí tam žijú a my sme šťastní, že tam žijeme a my veľmi radi sme sem prišli a tiež sa tešíme e, medzinárodnej solidarite. Za posledné dva roky e, vychádzame do ulic, ale aj vychádzali do ulic ľudia v Balárských ostrovoch, v Madride, v Barcelone, v Sevi, v Londýne, v Paríži na našu podporu aj v Berlíne a v New Yorku. My, sme, my sa tomu tešíme a tento e, ropný e, projekt, e, ktorý španielská vláda za ľudovej strany chcela utešiť a firma Repsol, ktorá tam stavia zariadenia, vie, že to nemôže zakryť, pretože to vzniklo v 90. rokov a podobne boli projekty v Amazónii v Argentíne, ale vieme, že e, na Kanárských ostrovoch e, musia čeliť e, spoločnosti, ktorá je viditeľná a to spoločnosť, ktorá nám umožnila tiež nás viditeľniť, pretože poznajú tie médiá komunikácie a um, hodnotu nášho dejstva na ostrovoch a prostredníctvom výboru pre petície v parlamente rôznych činností na Kanárskych ostrovoch predkladáme petície komisii. Teraz, ak dovolíte, chcem e, vám povedať pár e, noviniek, ktoré sú dôležité, e, ktoré sú priezové, ktoré nastali od januára, kedy sme tu boli naposledy, až do teraz. To sú veci, ktoré nás upozorňujú na to, že komisia, aby sa komisia snažila E, čeliť e, tej skutočnosti, e, čo sa stalo od januára do teraz. Vtedy sme nemali deklaráciu o dopad na životné prostredie. My naďalej tvrdíme, že toto je v rozpore s aký komunotér požiadavka na vypracovanie hodnotenia dopadu na životné prostredie je súčasťou aký komunotér. Ako viete, komisia sa vyhla jednej dôležitej otázke v marci 2013 firma Repsol prostredníctvom um, um, orgánu um, predložili um, dokument uh, a prostredníctvom tohto dokumentu generálne rejteľstvo pre životné prostredie a um, pobrežie e, vypracovali um, dokument o e, hodnotení dopadov životného prostredie. Um, toto bolo odovzdané firme Repsol v júni 2013 a vyrobili e, teda za menej ako 40 dní hodnotenie na dopad na životné prostredie, ktoré je veľmi zložité a firma Repsol 29. júla to zverejnila mm, a to za menej ako 40 dní. Ako je možné mm, takto mm, flagrantne pracovať pre záujmy firmy a nie pre spoločné záujmy? Táto hodnotenie dopadnú životnom prostredie bolo v auguste dané do verejného pripomienkovacieho konania a um, prosím vás, je tu 5 petičníkov, ja som eh, hovoril eh, s ľuďmi zo sekretariátu a že mi udelia čas a že to bude všetko zjednotené. Takže súhlasíte? Mo- môžem? Bolo to mm, predmetom verejného pripomienkovacieho konania, no treba, aby ste vedeli, že vo februári 2014 e, generálne riaditeľstvo ochrany životného prostredia vyžadala od Repsolu vykonať e, novú štúdiu dopadného životného životné Požiadala uh, to s ďalšími 27 dokumentmi, kde my občania sme sa zúčastnili. To komisia nevie a preto môže tvrdiť, že to hodnotenie, ktoré robili v štúdii dopadného životného prostredia je dokonalé nevedia, že vo februári 2014 e, riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia požiadalo od Repsolu zoznam 37 dokumentov. Vy to neviete, pretože španská vláda vás o tom neinformovala. Tiež neviete, že v maji opäť e, nás informovali prostredníctvom riaditeľstva na ochranu životného prostredia e, o ďalších dokumentoch, ktoré predložil samotný výbor. A tiež neviete, že v júli e, riaditeľstvo pre energetiku nás požiadalo nové dokumenty Ehm, bez toho, aby ehm, mohli sa zúčastniť ehm, tohoto občania alebo inštitúcie, e, schválili e, vyhlásenie o dopade na e, životné prostredie. No, toto je ten samotný dokument, ktorý vypracovala samotná firma Repsol viete o tom, že hovoríme o tom, že e, východ Lanzarote a Fuerteventura je e, najdôležitejšej e, oblasť pre prítomnosť veľrybých cicavcov na svete. Musíte vedieť, že od roku 2009 komisia uložila a vyžadala španielskú vládu, aby navrhla nové námorné prostredia e, Španskova to začal skúmať v 2009 až po 2013 tzv. E, projekt tento spomínaný projekt, e, kde 10 priestorov námorných oblastí Španielsko bolo vytipovaných a v lete 2011 španielská spoločnosť ornitologov predložila španielskej vláde e, hodnotenie, že hodnota e, tejto oblasti na e, biodiverzitu je taká dôležitá, aby to vyhlasili za zónu ochrany. 16. marca bol schválený dekret a minister životného prostredia pán Kanete sa pozrel inou stranou. To je predmetom trestnej zodpovednosti, pozrel na druhú stranu a bolo to schválené v kolegiu ministrov bez e, žiadnej e, správy a potom uvidíte dokument audiovizuálny e, jednej vedkine, výskumničky, ktorá tento projekt skúma. Tým chcem povedať, že nemôžeme tolerovať v tejto oblasti eh, ten návrh eh, deklarácie o dopade na životné prostredie a keďže eh, to bol proces ignorácie spoločného oblasti v spoločnom záujme, tento parlament nemôže pchať hlavu do piesku a e, chcem e, vás požiadať, aby ste priamo konali. My hovoríme, keď pán Kanete, ktorý bol ministrom životného prostredia v Španielsku, e, nesúhlasí s zaujímami ropnej spoločnosti. Nie je to v rozpore, aby nie je to v rozpore, keď vidíme, že celý tento administratívny proces e, umožňuje a viete dnes, že e, dnes e, v tomto prieťahoch v novembri robili ďalšie obstrukcie a v marci tiež a petičný výbor žiada komisiu, aby the commissioner pán eh, Hernández, my eh, tu nie sme na to, aby sme eh, hovorili o dezignovanom komisárovi, ale o vašej petícii. Vale, vale, disculpe, pero es por... Prepačte, ale to je kvôli súvisoch, ktoré nastali s tým procesom za tieto dva roky. Nemôžeme sa skrývať pred realitou. Other... Dobre, ale musíte myslieť na to, že máme tu ďalšie reči na našom zozname. Tak prepačte, ja skončím hneď aby um, to bolo zrejme, že my žiadame od petičného výboru, aby žiadal od komisie, aby um, prijala opatrenia na uh, zastavenie týchto povolení. E, zatiaľ, čo uh, to bude uh, uh, skúmané uh, nezávislými uh, výskumníkmi a kontrolmi, ktoré um, budú zhodnocovať rôzne rizika. A zatiaľ, čo dostaneme nové vedecké dokumenty, uh, ktoré sa týkajú výkonu e, prieskumných vrtov a by e, sa e, my potom, my to opäť žiadame, pretože v ďalších dňoch sa spustí výskum v tejto zóne. Thank you very much. Ďakujem pekne za tieto informácie. Teraz budeme mať tu dve videá na programe. Jedno pripravil Natáša Giar, tá bude s tlmočením, ak sa nemýlim. Takže rovno pristúpme k tomu videu Nataša Aguilar, nech sa páči. Hello, my name... Dobrý deň, som Aguilar, National Campus of Excellence of the Canadian Volám sa Nataša Aguilera, pracujem na medzinárodnom, tá- medzinárodnom tábore na Kanárskych ostrovoch od roku 2006. Pri výskume morských cicavcov študujeme na tomto súostroví morské prostredie už 30 rokov. Morské prostredie je bohaté, má vyše 7 tisíc morských, druhov morských živočíchov a tieto oblasti sú mimoriadne citlivé a organizácia IMO ich vyhlásila za takúto zvláštnu oblasť. To, aby sa uchovali tieto živočíchy, to závisí od toho, aby voda zostala čistá. Teraz tieto chránené oblasti sú na, e, pri oblastiach Fuenteventura a Lanzarote, tie, lenže teraz blízko pri týchto oblastiach sa začali vrtať e, vrty na dne mora a trpia všetky morské živočíchy, pretože sa používajú aj seizmické plavidla. V roku 2011 e, sa rozšírila oblasť ochrany tak, že teraz vytvára sa oblasť, kde sa zároveň ťaží, zároveň sa robia vrty a zároveň je to chránená oblasť. Táto oblasť je veľmi bohatá. Aj plitké vody, aj e, hlboké vody sú plné živočíchov, sú tu koralové útesy a sú chránené podľa smernice o habitatoch. Sú tu ďalšie e, živočíchy, napríklad e, kareta obyčajná, ktoré sú kriticky ohrozené, sú tu takisto tuniaky a podobne. Čo sa týka morských cicavcov, e, 35 morských cicavcov žije alebo bolo pozorovaných práve tu v tejto oblasti. Tu sa zdržiavajú. Sú tu napríklad delfíny, rôzne vorvaňovcovité, rôzne veľ, veľryby a Kanárske ostrovy sú naozaj jedným z mála miest na Zemeguli, kde žijú celoročne tieto veľryby. Preto je veľmi dôležité e, vytvoriť veľmi správnu a korektnú štúdiu environmentálneho dopadu, vrátane akustického zhodnotenia e, vrtania vrtov. Keď sa robila táto štúdia, tak sa použila na to stará literatúra, vôbec sa nezobral do úvahy akustický aspekt celej veci a žia, nehovorilo sa o týchto konvergenčných zónach, kde sa tieto e, dopady ešte násobia. Napriek tomu už existuje nová štúdia, kde sa delfíny študovali v Mexickom zálive, kde takisto sa ťaží ropa a bolo jasné, že tieto zvukové vlny dokážali putovať v, vo vrstve medzi 2 a 12 kilometrami vôd. Takže zvuky takisto ovplyvňujú e, zvieratá morské cicavce v tejto chránenej oblasti. Ďalšia dôležitá vec je chemická toxicita vôd. 500 metrov od vrtu sa šíria toxické látky až do potom sú ďalej unášané do vzdialenosti 5 až 90 km. To je naozaj veľmi dôležité, pretože to má dopad na bezstavovce, na takúto faunu. Toto sa už preštudovalo a existujú na to dôkazy. Uhľovodíky, ktoré sa uvoľnia z takýchto vrtov, sa takisto šíria ďalej morskými vodami. Prvá hlavná chyba bolo podcenenie rizik, potenciálnych rizik a dopadu vrtov Deepwater Horizon bolo miesto, kde sa takisto robili vrty podobnej hĺbky a projekt firmy Repsol to bol rovnako a stalo sa tam to, že sa toxické hĺbkové e, materiály z vrtov šírili a ovplyvnili negatívne morské cicavce. Ministerstvo životného prostredia v Španielsku vydalo štúdiu environmentálneho dopadu takú, kde sa podcenili rizika a takisto sa zle odhadla oblasť, na ktorú sa šíria, v rámci ktorej sa šíria aj zvukové vlny, aj chemické odpady, alebo nie odpady, ale to, čo sa nachádza zvyčajne pod morským dnom, sa dostane do vôdcu ostrovia. Ropa takisto sa dostáva do vôd. E, delfíny trpia ešte mnohé roky potom, čo sa ropa dostane do vôd, ich zdravie, tým trpí to takisto sa dokázalo v Mexickom zálive po katastrofe. Nechceme to isté vidieť na Kanárskych ostrovoch a preto vás prosíme, preskúmajte túto vec a ďakujeme veľmi pekne, že ste si ma vypočuli. <clears throat> You know, uh, we are... Viete, sme teraz trošku tlačení časom, preto by som dala slovo priamo komisii Daniel Fernández Gómez. Nech sa páči, máte slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som upresniť najprv, že vystupujem v tomto výbore v zastúpení generálneho riaditeľstva pre životné prostredia a preto moje vystúpenie sa bude týkať e, výskumov, ktoré generálne riaditeľstvo pre životné prostredie vykonáva e, e, v súvislosti s aplikáciou práva v oblasti životného prostredia Teraz dám slovo mm, kolegovi Likmanovi, ktorý je z generálneho rejiteľstva pre energiu, aby vyjadril svoje závery, ktoré boli dosiahnuté v jeho e, skúmaní. V predchádzajúcich e, vystúpeniach už bol informovaný tento petičný výbor, že potom ako sme dostali aj tie petície rôzne stiažnosti, komisia začala e, vyšetrovanie v rámci U-Pilot, kde sme sa snažili e, zistiť, či boli e, správne uplatnené predpisy spoločenstva v oblasti životného prostredia zo strany španielských orgánov. Tiež bol tento petičný výbor informovaný o tom, že keď budú zistené tie informácie, ktoré boli vyžadené od španielských orgánov a Ehm, posúdené na základe všetkých dostupných informácií. Ehm, komisia ehm, dospela k záveru, že nebolo možné preukázať, že by nastalo porušenie predpisov EÚ, pretože tento postup bol predmetom hodnotenia dopadu na životné prostredie a zatiaľ ešte nebolo udelené žiadne povolenie Okrem iného komisia mala prístup k informáciám eh, a bolo vydané povolenie a to v zásade neznamená, že sa eh, menia závery, ktoré budú dosiahnuté v tomto vyšetrovaní. Ale chceme tiež eh, vás informovať, že komisia dostala mnohé sťažnosti ktorých e, sa spomína sú protazov, ktoré sú podobné ako tie, ktoré boli predložené petičníkmi v tomto vystúpení. Tieto stiažnosti sú teraz predmetom analýzy komisie a preto nemôžem e, vám ešte dať k tomu žiadny záver, ale stručne analýza týchto stiažností bude uzatvorená a komisia bude o tom riadne informovať e, petičníkov, e, aj tento výbor e, pre petície. Ďakujem. Mr. Ligman from... Pán Ligman z DG Energy. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja tu zastupujem generálne riaditeľstvo pre energetiku a v minulosti sme obdržali, v nedávnej dobe sme obdržali viaceré stiažnosti, ktoré sa týkajú možného porušenia smernice z roku 1994. Je to smernica, ktorá sa týka udelovania súhlasov pre účely prieskumu a ťažby, prieskumnej ťažby uhlovodíkov. A zameriava sa hlavne na to, aby sa poskytovali licencie nediskriminačným postupom, aby všetky podniky v Európe mali prístup k licenciám, to sa týka zverejňovania vo vestníku a pokiaľ ide o podmienky výberového konania, musia byť stanovené vopred transparentným spôsobom. My sme veľmi svedomite preskúmali tieto sťažnosti a boli sme aj v kontakte so španielskými orgánmi a ako dôsledok nášho prieskumu sme zistili, že nedošlo k porušeniu smernice, aspoň sme nenašli žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali porušenie tej smernice. Preto všetky e, sťažnosti sú v našom zmysle uzavreté a informovali sme sťažovateľov. To je bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Okay, now I'm happy to open. V poriadku, teraz môžeme diskutovať k tejto veci. Pán López Aguiar má slovo, nech sa páči ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ja tu chcem vystúpiť v mene skupiny socialistov a demokratov a vyjadriť podporu tejto petícii, ktorú sme si práve počuli tu naživo. A um, to je, um, má to uh, zmysel a uh, vidíme, že uh, občianská spoločnosť a občania to vnímajú aj mimovládne organizácie ktoré majú záujem o e, nejakú vec, e, ktorá je pôsobnosťou nie. Je tomu tak a to sme tu robili 21. januára, takže ja som jasne vtedy vyjadril, že my socialisti sme podporili patičníkov, no, zastupcov MVO, občianských organizácií, ekologických organizácií e, v neustálej mobilizácii pre ochranu e, námornej oblasti, ktorá je osobitne citlivá a tak je vyhlásená za takú aj medzinárodnou námornou organizáciou. Takže to boli porušenia nielen smernice, e, ktoré e, upravujú ťažbu ropných produktov z roku 1992, ale aj tiež predpisy z 10.2., ktoré sa týkajú ochrany biotopov, e, ktoré tu prišli na predraz, pretože sú postihnuté e, ochrana e, fauny v takejto osobitne citlivej námornej oblasti, ktorá je charakterizovaná najväčším výskytom veľrybých cicavcov, aj hlbokomorských, z 84 druhov, ktoré e, existujú na celej planete, ako je e, vyjadrené v tejto e, vysokokvalitnej správe. My e, sme to prednesli aj prostredníctvom organizácií vedcov, e, ktorí sa zabrajú výskumom e, námorných e, cicavcov, veľrybých cicavcov, je jasné, že správy, ktoré doteraz existujú, podcenili e, rizik, e, rizika dopadu akustických vplyvov prieskumu a vrtania. Podcenenie toxicity vrtov na morskom dne a tiež dopad, e, ktorý je najvýraznejší, pretože e, musíme pamätať e, na tie ťažké nehody, napríklad Deepwater Horizon v meseckom zálive 2010, ktorý je nechválne známy a vidíme, že aký dopad môže mať e, e, tieto vrty nie len na životné prostredie, ale aj na zdravie ľudí a to trvalé. Boli e, tu preukázané rozpory konania človeka, ktorý bol donedávna ministrom pre životné prostredie a poľnohospodárstvo za to, že nahrával e, tomu priemyslu. Ako znelo e, na e, vypočutí e, toho kandidáta e, došlo k e, podriadení správ, ktoré sme dostali e, zo strany španielskej vlády e, záujmom e, ropnej spoločnosti Repsol, pretože potom ako vláda ľadovej strany eh, schválila eh, prieskum pre firmu Repsol v roku 2012 a potom hneď po 2012 bolo eh, uzavretý obod tohoto miesta, čo sa týka biotopu svetového záujmu. Oni podriadili ten dopad akustického dopadu správam Repsolu a e, nie e, nezávislých vedcov. E, takto konal samotný minister životného prostredia a poľnohospodárstva, čo týka dopadu na veľrybe cicavce a korytnačky, ktoré majú dôležitý habitát na plážach Kanárskych ostrovov a potom znížili dopad e, v prospech e, tých e, stanovisk, ktoré presadzoval Repsol prostredníctvom španielskej vlády. Toto všetko bolo zatenené ručkom tajomstva a netransparentnosti. Toto uh, sa stretlo s hromadným odporom na Kanárskych ostrovoch, s manifestáciami a uh, uh, ostrovy, ktoré sú tým e, postihnuté, Fuerteventura, Lanzarote aj e, e, vláda Kanárskych ostrovov. My žiadame, aby ste nechali otvorenú túto petíciu, aby ste podporili e, tú požiadavku, aby e, tí petičníci e, sa stretli s vedcami, ktorí vypracovali e, tú správu aj s generálnym pre životné prostredie, a aj s komisiou my socialisti podporujeme, aby bola otvorená táto petícia. Ja som mala pocit, že urobím vám to isté, čo vy ste urobili mne, ale som odolala. Now, I, I'm happy to give the floor to Mrs. Rivaso. A teraz dostáva slovo pani Rivaso. Nehovorte prosím tak dlho ako pán López Aguiar. Merci, je vais essayer d'être plus brève Ďakujem. Urobím maximum preto, aby som bola čo najstručnejšia. Možno tu je predsa len trošku nádeje pri Kanárskych ostrovoch. Mali sme podobný problém v Stredozemnom mori v mieste Bokorol. Boli tam masové protesty a napokon boli povolenia odňaté príslušnej firme, to iba ukazuje, že ak sa všetci zmobilizujú, tak v podstate vláda možno aj keď na začiatku popiera veci, potom musí pod tlakom verejnosti odoprieť povolenie. Žiadam komisiu. Najmä vy, čo ste z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, vôbec na mňa nezapôsobila vaša prezentácia ani trošku. Práve sme si vypočuli, že perimeter bol zr, aby bolo možné vstup multinárodnej firme a nerešpektovala sa smernica, nerešpektovali sa medzinárodné dohovory a kto má zaručovať, že sa medzinárodné dohody budú rešpektovať, ak nie Európska komisia? Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, vy, my od vás očakávame, že keď za 40 dní si firma Repso pripraví akúsi štúdiu o dopade na životné prostredie, vy by ste mali povedať, že chcete novú, podrobnejšiu štúdiu. Alebo si ju objednáte vy a vy potom porovnáte. Ak toto nebudete robiť vy, kto iný? Dovolte mi povedať vám, že pán Kaniete Eh, je ten istý človek, ktorý mal na starosti energetiku a teraz má mať na starosti životné prostredie? On vytvoril tento problém a teraz ho má riešiť. On vtedy bol zodpovedný za eh, tieto veci okolo Kanárskych ostrovov. Vypočuli sme si o konflikte záujmov. On tam mal želiesko v ohni. On má prsty vo všetkých týchto problémoch. Je jasné, že perimeter treba znova rozšíriť, je jasné, že štúdiu dopadu treba znova vypracovať, treba zistiť, aké sú skutočné dopady komerčných aktivít, ktoré prebiehajú v tejto oblasti. E, čas mi vypršal. Nemôžem už viac povedať, chcem sa ešte vrátiť k voľbám. Občania už zvolili, koho zvolili, ale teraz sa nedá čakať na ďalšie voľby, aby sa vyriešili veci. Aj teraz medzi voľbami môžu občania vyvíjať tlak, musíme byť konzistentní a keď žiadame informácie, to nie je nič zvláštne. A tu sa informácie, poriadne informácie nežiadali. A keď tam príde k úniku ropy, potom tam bude jednoducho katastrofa pre hospodárstvo, pre cestovný ruch. Potom, keď e, sa budú riešiť takéto dopady, tak to nebude len Španielsko, ale to bude aj Stredozemné more, ktoré bude znečistené a nebude tým trpieť iba Španielsko. Opäť tu máme celoeurópsky aspekt celej veci, preto apelujem na komisiu, aby žiadala novú podrobnú štúdiu environmentálneho dopadu, aby ju vypracovali. Všetky tie chýbajúce prvky, ktoré Repso vynechalo, aby tam doplnilo. A skutočne treba vziať do úvahy európsku povahu tejto celej veci. A ak vy, Európska komisia, nemienite sa do toho dať, tak potom sa nečudujte, že ľudia hlasujú za Front National. Nečudujte sa, že Európa bude rozhorčená a, a vzbúri sa, pretože potom ľudia stratia vieru v európske inštitúcie. A napokon decembrové stretnutie v Paríži, veľká konferencia o životnom prostredí. Čo budeme robiť tam? Budeme povoľovať viac vrtov, viac uhľovodíkov? v energetike než e, obnoviteľných zdrojov. Pozrieme sa na Kanárske ostrovy, veď tam je možné energetiku riešiť cez obnoviteľné zdroje. Len čakáme, čo má urobiť Európska komisia. Ja mám, e, predsednička hovorí, na zozname rečníkov mám ešte troch rečníkov a už sme mali končiť schôdzu. Ja viac rečníkom slovo nepovolím. Teraz bude pani Valina, potom pán Sobajos, potom Sebasta a ešte napokon posledný pán Marta. Ďakujem pekne. Ako, vzhľadom na to, že už oznel veľa vecí, e, pokúsim sa byť stručnejšie, pretože už e, bol celý e, ten proces komentovaný. Chcem sa poďakovať aj spoločnosti Kanárskeho ostrov, aj petičníkom, aj celom hnutne, pretože je tu veľká starosť v štáte kvôli tomuto projektu a jeho dopadom na životné prostredie. Nie je to žiadny žart je tu e, nového potreba, aby sme do hĺbky e, preskúmali e, porušovanie niektorých smerníc nielen tej o biotopoch, ale aj o hodnotení dopad na životné prostredie, pretože sa nezohľadňujú účinky tohoto výskumu prieskumu na životné prostredie ani metodika hodnotenia dopadu na životné prostredie, ani sa neplní smernica o prístupe verejnosti k informáciám. E, zo záverov hodnotenia dopadu na životné prostredie vieme, že tu je riziko znečistenia a sedmičké riziko a e, môže e, to spôsobiť, že potom Lanzarote Fuerteventura bude dierou bez pitnej vody. Že je tu veľa ľudí a mnohí pracujú v rybolove a môžete posúdiť, e, že e, či je vhodné, aby e, bývalý minister, ktorý hajil záujmy ropnej spoločnosti, má byť menovaný komisár, ktorý má mať na starosti túto agendu. To je stred záujmov. A tiež chcem oľutovať úlohu, ktorú zohrala komisia, pretože sa podcenili uh, vedecké správy a nielen e, tie správy, ktoré poslala španielská vláda a tiež e, nastali e, prieťahy v konaní. Ďakujem teraz, pani Sebejos má slovo. Ďakujem, pani predsednička, budem hovoriť po španielsky. Ja som e, nečítala e, štúdio dopad na životné prostredie v tomto prípade, ale čítal som mnoho e, štúdií o dopade na životné prostredie v Kanárských ostrovoch počas mnohých rokov, lebo som tam pracovala. A ja zvyčajne vidím, že je tam veľa nedostatkov a v tomto prípade som mi že tiež E, jedna vec, e, ktorá sa jasne vníma, hoci som tu čítala len zhrnutie, je, že je tu medzera medzi tým, čo bola štúdia o dopadu na životné prostredie a e, deklarácia o dopade na životné prostredie. A toto je vec, e, ktorú si náš výbor musí všimnúť a posúdiť. A, a v protokolu, ktorý e, sprevádza štúdiu dopad na životné prostredie, sa a, e, hovorí, že tá výlučná zóna alebo rezervácia a, musí byť zadefinovaná odborníkmi, ale nakoniec tomu tak nie To je jedna vec, iba jedna vec z tých problémov. Ale nielen e, štúdia o dopade životného prostredia musí byť preskúmaná, pretože je jasné, e, že ju vypracovali nie vedci, ale tí, ktorí v skutočnosti majú e, robiť tie práce. A tiež sú tu ďalšie veci. Ide o Kanárske ostrovy, pretože na Kanárskych ostrovoch, ide o obyvateľov Kanárskych ostrovov, pretože na Kanárskych ostrovoch je veľký odpor voči tomuto projektu ako aj voči mnohým ďalším megaprojektom, eh, ktoré sa plánovali na ostrovoch a ľudia eh, idú do ulic a manifestujú na uliciach. V tomto prípade eh, nie je dostatočné, aby to robili obyvateľia Kanárskych ostrovov, pretože je to španielská vláda, ktorá to rozhodla a e, ako povedali ostatní, súhlasím s tým, že tu je stred zaujímavá, a to nemôžno zakrývať. Pred pár um, rokmi sme uh, hovorili s predsedom uh, Kanárskych ostrovov a um, požiadali malú pomoc um, pred um, poslankyňou Šolink, s ktorou som predtým pracovala, aby sme ukončili tieto projekty prieskumu pre ťažbu ropy. A nie ide len o tieto projekty, ale aj o ďalšie projekty v blízkom pobreží Kanárskych ostrovov musíme pamätať na to, že Kanárske ostrovy e, žijú zo slnka a pláži, mnoho Švedov tam chodí, každý rok aj mnoho iných turistov a ak tento projekt bude e, realita, tak čo sa stane s ekonomikou Kanárskych ostrovov? Čo sa stane so sociálnou časťou? O tom sa tu nehovorilo. Ja súhlasím úplne s tým, čo povedal pán Aguilar, že treba podporiť tento projekt, túto petíciu a zachovať tú diskusiu otvorenú. Je dôležité, aby výbor sa zameral na to, čo pochádza od vedcov v správe, ktorá bude pokročilejšia a ktorá bola ohlásená, že príde. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, je, že aby komisia nešla len do Madridu sa pýtať na túto vec, ale aby išla e, sa spýtať obyvateľov Kanárskych ostrovov. Oni vedia, čo sa deje na ich pobreží a nie ministerstvo Madride. Ja plne podporujem tieto petície a chcel by som sa spýtať komisie, že či išla na Kanárske ostrovy sa porozprávať s eh, Kanárčanmi, alebo či išli len eh, do Madridu. A ak išli len do Madridu, tak než ide na Kanárske ostrovy a nech sa porozpráva s obyvateľmi. Tak som ešte. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi Sebastovi, nech sa páči. Ďakujem mať. Ďakujem pekne. Chcel by som poznamenať iba to, že toto nie je iba záležitosť Kanárskych ostrovov alebo Španielska. Je to celoeurópska otázka. Táto petícia Takisto je apelom na španielskú vládu, ktorá dovolila, aby sa porušili európske zákony a dohody. Je to proti normám životného prostredia, ktoré prijala Európska únia a to má byť najlepšia legislatíva na svete. Toto rozhodnutie je proti európskej politike v oblasti energetiky, ktorá má sa orientovať na trvalo udržateľné čisté e, energie, ktoré sú obnoviteľné. A nebudem tu citovať pána Kanietyho, ktorý má záujem v ropných e, spoločnostiach a bol vtedy ministrom životného prostredia, vlastnil časť e, z dvoch firiem, ktoré sa tam angažovali. Nie je to izolovaný prípad v Španielsku, Kanárske ostrovy, ktoré dostali výnimku na prieskum ťažby ropy je len prvá v rade ďalších. Ďalšie ostrovy, maličké súostrovie v Stredozemnom mori je ďalšie v rade. Je to ale zároveň e, Európska vtáčia rezervácia a ja preto žiadam komisiu, aby e, naozaj preskúmala, či takéto rozhodnutia, ktoré idú proti životnému prostrediu a ktoré využívajú špinavú energiu, či e, je tým uzrozumená. Kanárske ostrovy nám a táto petícia nám dávajú obrovskú príležitosť do rúk postaviť sa proti takémuto prvému rozhodnutiu. Ľudia, ktorí žijú na Kanárskych ostrovoch, sa vyjadrili, Európa ich počuje a bojujú za budúcnosť všetkých Európanov. Ak sa nám to nepodarí zastaviť teraz, tak budeme mať problémy nielen na Kanárskych ostrovoch čoskoro, ale v budúcnosti budeme mať podobné problémy v celej Európe. Ďakujem pekne. Last... Ďakujem pekne. A posledný zoznam na, na reční, zoznam rečníkov je pán Machtuj. Nemusím zdôrazňovať, aby ste prosím boli struční. Ja som nebol predseda Libe, ale e, výboru pre rybov tak e, dúfam, že aj som budete rovnako zaobchádzať. Ja chcem podporiť logiku petičníkov nie je to príklad, čo sú tu, že sme e, ich prijali, že mali e, rovnako odpovedť. Ja chcem e, vám pripomenúť, že s čím majú dočinenia a akú úlohu má vykonovať tá, tento výbor. Tento výbor musí um, podporiť um, tie petície, kde uh, sa keď sa eh, preukáže, že je tu eh, povolenie eh, prískumu pre ropné látky, ktoré ochraňujú, ktoré ohrozujú biotopy. Nehovoríme tu znovu o tom konflikte zaujímav, ani na to sú iné mechanizmy, ani sme tu nie preto, aby sme niekoho urazali. Môžu ísť na súd, ale tu sme preto, aby sme robili inú vec. Ide o to, aby sme zistili, či tieto petície majú naozaj zmysel, sú podložené a či e, nastalo porušenie. Ja to, by som to mohol robiť krok po kroku a mohol by e, som e, popierať všetky tie tvrdenia, ktoré odzňali. No, ja nie som na to povolený, musíte to robiť vy. Robila to komisia, Európska komisia, aj komisár Potočník, aj v liste poslancovi, ktoré hovorí, že um, postup uh, hodnotenia dopadu uh, na životné prostredie bol vykonaný v súlade so smernicou o hodnotení dopadu. A opäť komisia 29. septembra 2014 uh, takto sa vyjadrila a tam sa jasne hovorí, že komisia dospela k záveru, že potom ako nastalo hĺbkové vyšetrovanie, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Európska či španielská legislatíva bola porušená a preto považujú tento spis za uzavretý. Dnes e, to ratifikovala aj komisia, dva generálne riaditeľstva a sedemkrát to ratifikovali súdy e, na Španielsku, aj najvyšší súd a posledná instancia 25. júna 2014 e, tieto tvrdenia považuje za nepodložené a e, petičníci nepredložili nič nové, žiadnu novinku, žiadny argument. E, len hovoria, že je tu e, spochybnenie zo strany spoločnosti a inštitúcií a určite sú organizácie a sektory, ktoré sú proti tomu, niektoré sú za niektoré sú hlučnejšie a je pravda, že sú inštitúcie okrem iného aj kanárska vláda, ktorá pozostáva z socialistov a z národňarov a mm, títo sú proti e, prieskumu. A mm, prednedávnom e, povedali, že e, my znečistujeme Kanárske ostrovy viac kvôli nášmu turistickému rozvoju ako ropné škvrny znečistujú. To povedal dnešný predseda kanárskej vlády socialistická strana so zatvorenými očami eh, sa domnieva, že eh, táto ťažba ropy by bola prospešná len pre eh, ostrovy. A to hovorím ja, to nehovorí ani ľudová strana, ale to hovorí šéf socialistov na Kanárských ostrovoch, ktorý je dnes pod podpredsedom kanárskej vlády. A mm, druhá strana, ktorá podporuje Kanárske ostrovy, Roman Rodriguez, bývalý predseda vlády Kanárskych ostrov, povedal nedávno, že nie je žiadny stát na svete, e, ktorý by mal možnosť, keď nájde e, ropu, e, by ho nehľadal s potrebnými zárukami. Tak či onak, koľko e, klamov teraz bol predtým. K tomu spochybneniu je to veľmi relatívne a v týchto petíciách zahrnuli niektoré veci, ktoré nie sú isté, ako napríklad vzdialenosť, hovorí sa o 10 kilometroch. Je to neisté, je to 50 až 68 kilometrov od eh, pobrežia Lanzarote a Fuerteventura. Nehovorí sa, koľko ich je. 2 a 1 tretí, tiež sa hovorí o hĺbkach. Hovorí sa o všetkom a všetko sa spochybňuje. Nie žiadne nové tvrdenie. A, a, okrem toho aj e, štúdia. Hovorí sa, že nebolo verejné vypočutie bolo to 30-dňová lehota, dalo sa na to 45 dní. Čo sa týka únikov ropných látok, ja si myslím, že niektorí to nečítali dobre, pretože samotná štúdia hovorí, že už v štúdii hodnotenia dopadu na životné prostredie sa uvažovalo s dopadom, ako keby nastalo únik eh, ropných látok. Eh, čiže sa e, tu e, poskytla väčšia ochrana, ako sa vyžadovalo. Myslím si, že teraz komisia musí podporiť e, tie petície, aby boli ďalej otvorené, aby mm, sa ďalej skúmalo a to, aby sa respektovali samotní petičníci. Ja si myslím, že správy e, Európskej komisie sú dôrazné a nemôžeme e, dávať očakávania petičníkom. Naše pôsobnosti sú jasné, požiadavky petičníkov tiež a správy tiež. A požiadavky sú oveľa jasnejšie, tak ja myslím, že už nie je patričné ďalej sa s tým hrať e, a riešiť ktorá je jasne vyjasnená. A keby komisia povedala, e, že je to je zlá, ja akceptujem, že sa môže spochybňovať e, práca profesionálov Európskej komisie a preto logicky chcem povedať tak, či onak e, sa môže chrániť petícia petičníkov pretože e, neodznelo tu, že e, prečo máme e, ďalej ponechať otvorenú tú petíciu. A ako si žela, tento výbor môžeme uzatvoriť túto vec a keby tu nastala nejaká nová otázka, ktorá vyjde na svetlo, tak sa to znova otvorí. Takže my sme pripravení otvoriť to kedykoľvek No, e, my nie sme pripravení e, dávať očakávania tým, ktorí chcú, aby to ostalo otvorené, keď nie je na to žiadny dôvod. And... Ďakujem pekne. To bola vlastne posledná pripomienka, posledné vystúpenie. Mnohí sa ešte prihlásili o slovo, ale žiaľ nie je možné rozšíriť diskusiu v tejto fáze. Už sme sa omeškali o 20 minút. Takže to, čo by som ja chcela navrhnúť v tejto fáze, je, Margeta, opätovne sa hlásiš? No, takže tlmočníci boli veľmi trpezliví s nami, ako vždy, za čo im ďakujem. Ja som tiež unavená, podobne ako vy. Môžem vás ubezpečiť. Samozrejme, bolo by dobré ešte dať slovo opätovne komisii a samotným petičníkom, ale žiaľ na to nemáme čas. Takže ja by som vám chcel navrhnúť, vlastne jediný návrh od kolegov, to bolo od vás, od pána Mata, aby sme ponechali tú petíciu otvorenú. Vy ste povedali, ponechajme ju otvorenú. To znamená, že včas sa zaoberajme opätovne touto vecou. Práve naopak, e, chcem, aby sa to e, zavrelo ak e, nastane nejaký nový aspekt, ktorý by nás svetlo, aby sa to znovu otvorilo. Presne chcela som povedať, že práve naopak. Vy ste navrhli, aby sme uzavrali túto petíciu a všetci ostatní kolegovia hovoria, tieto petície musia zostať ešte otvorené. Čo je teda nové v tejto situácii? Čo by sme mohli urobiť ako výbor pre petície je preposlať túto petíciu ešte aj výboru ENVY pre životné prostredie a ešte aj pre ešte aj komisii ju odoslať, aby sme žiadali o novú štúdiu v oblasti životného prostredia, o, ktorom, o ktorej sme hovorili, a komisia by mala rozšíriť tieto štúdie objektívnym spôsobom, aby bolo možné jasne uzavrieť, či sa z tohto materiálu ešte dá postaviť niečo na novú bázu. A takisto by sme sa mali zoznámiť s novými vedeckými poznatkami, o ktorých sa hovorilo vo video, videu. V, to, v tomto výbore podľa mňa je väčšina za takéto riešenie a Máme tu teda dve, dva návrhy. Či, komi, či petície už uzavrieme, alebo či ich necháme otvorené. Obrovská väčšina je za otvorenie. Ja súhlasím s návrhom predsedničky, aby sa poslali nové správy a ak eh, vydávajú ďalšie správy, nech nám ich eh, pošlú čím skôr to nie je problém, aby ich predložili komisii tieto nové správy, aby ich vyhodnotili. My e, sa tomu nepriečíme. Všetci súhlasíme, veda je veda, vedecká správa musí byť vzata do úvahy závažným spôsobom. Ďakujem všetkým, ďakujem, že ste boli takí trpezliví. Schôdza je odročená.